Uh, good afternoon, everybody. Uh... Príjemné popoludne vám všetkým želám. Nuž. No už je 10 minút po tretej, aj keď uh, hodiny uh, nám to neukazujú, pretože v rámci budov Európskeho parlamentu nemáme nejaký harmonizovaný čas. Takže tie hodiny idú trošku pozadu a meškajú. Takže i toto je pravidelné zasadnutie výboru EKON a prvý bod na programe je schválenie zápisnice zo schôdzi. Sú nejaké pripomienky? Vidím, že nie, takže zápisnice sú prijaté. A ďalej. Schválenie zápisnice zo schôdzi 26. 27. januára 2010 a 22. a 23. februára 2010. Môžeme ich považovať za schválené. Nož ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, no a teraz prejdeme k oznámeniam predsedničky. A myslím, že prvou vecou, ktorou by som vám mala oznámiť, je vyjadriť sústrať, sústrasť z polským, polským členom tohto výboru a všetkým Poliakom, ktorí počúvajú v súvislosti s tragickou nehodou lietadla v sobotu, pri ktorej umrel polský prezident a mnohí ďalší poprední predstavitelia, tak vojenskí ako aj e, civilní. No a navrhujem, aby sme si uctili ich pamiatku minútou ticha. Všetci sa pritom postavili. Thank you. Uh, right, I, I... No a budeme, budem pokračovať s mojimi oznámeniami, predtým než prejdeme k nášmu semináru. Takže najskôr by som chcela všetkým pripomenúť, že v stredu popoludní budú pokračovať eh, vypočutia o poučeniach z ekonomickej situácie v Grécku. Všetci ste dostali návrh programu tohto vypočutia, ktoré sa uskutoční v hemicykli od 15.00 do 18.30. Ja som pozvala rečníkov, dám im e, krátky priestor na prezentácie a budeme mať veľa času na otázky, no a budeme sa snažiť mali by sme sa dopredu nejak poznáte skoordinovať otázky. Pošlejme vám e, mail, ako to urobiť, ale chcela by som všetkých vyzvať, tak poslancov ako aj koordinátorov, že rečnícky čas otázok bude obmedzený na jednu minútu a len k jednej otázke. No a v ideálnom prípade by som sa mohla tak stručne porozprávať s koordinátormi a ostatnými predstaviteľmi na konci tohto zasadnutia. No a čo sa týka posledného rečníka, pána Krista Dulusa, tak by som chcela povedať, že musíme zohľadniť eh, tú citlivú pozíciu, v ktorej je ako predseda úradu predlohy. Už e, rovnako sa uskutočnia v blízkej budúcnosti mimoriadne zasadnutia výboru. V apríli to bude 14. apríla od 15.00 do 18.30 v pondelok v Štrasburgu od 19.00 do 20.30 tiež vo štvrtok v Štrasburgu od 9.30 do 11.30 je mi ľúto, že v Štrasburgu sa uskutočňujú dve zasadnutia, ale len tak môžeme zrealizovať hlasovania v pondelok 26. apríla od 15.00 do 18.00, v útorok 27. apríla od 9. 9. do pol 1. a od 3. do pol 7. Samozrejme, vopred budete informovaní o detailoch. Som veľmi rada teraz, že môžeme prejsť k semináru. Ako viete, tak semináre vo všeobecnosti sa neuskutočňujú v rámci zasadnutí e, výborov, väčšinou sú to vypočutia, ale podarilo sa nám nájsť priestor na tento seminár kvôli tomu, že niektoré ďalšie problémy a otázky boli posunuté. Takže prejdeme k bodu 4, nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidla. No a mm, budeme pokračovať e, diskusii o dopade na spotrebiteľov, výrobcov a predajcov automobilov, vyrovnanie siel medzi výrobcami, predajcami, dopad na spotrebiteľov a potreba prehodnotiť konkurenčné podmienky na primárnom trhu do 31. maja 2013. No a iste ste si všimli, že je tu Malcolm Harbour, predseda výboru IMCO, pretože táto problematika zahrania dôležité spotrebiteľské aspekty, no a Malcolm osobne, na to nesmieme zabúdať, má veľmi hlboké poznatky v tejto oblasti. No a bez e, ďalších rečí prejdem ďalšie, dám slovo našim e, rečníkom. No a prvý je po Sizizar generálny riaditeľ z generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Takže dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne eh, za to, že ste komisiu pozvali na dnešné zasadnutie. Môj tým a ja sám sme vám k dispozícii, tak ako aj v minulosti, na to, aby sme hovorili o tejto dôležitej veci a automobilový priemysel má dôležitý význam pre európsku ekonomiku. Je to oblasť, ktorej európsky priemysel je na čele prostredníctvom inovácií. Rovnako to je sektor, ktorý musí byť reštrukturalizovaný, a to nie len kvôli kríze, ale aj kvôli e, nadmerným kapacitám a potrebe vyvíjania nových ekologickejších automobilov. Ten sektor je veľmi komplexný, prispievajú do mnohí aktéry obsahuje niektoré z najväčších korporácií na svete a na druhej strane eh, množstvo alebo tisíc, tisíce eh, malých a stredných podnikov, či už dodávateľov alebo výrobcov, v súčiastoch sa na ňom podievajú. Komplexita tohto sektora eh, vyplynula alebo spôsobila, že komisia pridala, prijala <laughs> veľmi komplexný prístup. Najskôr sme verejne konzultovali v roku 2007 v rámci štúdie komisie a potom pri hodnotiacej správe v roku 2008. Minulý rok v lete sme vydali oznámenie e, spolu s dopadovou štúdiou a pri tejto príležitosti, alebo až potom, komisia dokázala vyvodiť závery, ktoré boli tiež otvorené pre verejné konzultácie. Uskutočnila sa tiež dva okrúhle stoly, stoly s hlavnými aktérmi a dva, dva, dve zasadnutia výborov e, za účasti členských štátov ECOSOC e, vydal stanovisko, ktoré podporilo komisiu. Aktéry ho tiež podporili Európska asociácia spotrebiteľov BUC naznačila, že e, automobilový sektor nepovažuje za problematický, ale podporuje prístup komisie, čo sa týka výroby a trhov. Rôzne konzultácie viedli komisiu k tomu, že zmenila svoj prístup vo viacerých ohľadoch. Poprvé, čo sa týka formy, komisia sa rozhodla skombinovať skombinovať skupinovú výnimku. No a nové nariadenie vstúpi do platnosti v 2013, aby sa nezobládnilo dlhodobými investíciám. No a ďalšie zmeny sa týkajú e, prístupu k technickým informáciám nezávislých e, nezávislých odborníkov, ako aj využívanie etického kódexu na e, zaistenie transparentnosti. Avšak, ako sa už stáva, v každom konzultačnom procese komisia nedokázala zohľadniť všetky pripomienky. To sa týka predovšetkým eh, dvoch bodov, eh, ktoré sa týkajú predajcov. Poprvé multibranding a, eh, zmluvné povinnosti. O ne budem hovoriť neskôr. Čo sa týka multibrandingu, komisia má názor, že len málo sa toto opatrenie uplatňuje, no a ustanovenia súčasného nariadenia priniesli zmeny, ktoré znevýhodnení spotrebiteľov. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov, tak to nie je oblasť, ktorá by sa dala regulovať eh, v rámci modernej politiky konkurencie schopnosti alebo hospodárskej súťaže. A mm, je to v kontexte reformy z roku 2003, ale keď, ako už povedal Európsky parlament, to sa, to sa dá pochybovať aj v iných uh, legislatívnych aktoch. No a posledný bod, eh, tak ako väčšina aktérov, tak aj komisia má, je presvedčená o tom, že je veľmi dôležité objasniť právny rámec. Teraz na to, aby sme v budúcnosti dokázali e, zaistiť právnu istotu. Vážená pani predsednička, rozdali sme niekoľko e, fólií alebo prísvitiek. Ja by som navrhoval, aby sme si ich prešli. Opisuje to náš proces. Bohužiaľ, nie je tu projektor. Bude. No a ako vidíte na prvej e, priesvitke, e, Takže je tu otázka, čo je nejaká skupinová výnimka. Pomáha to e, podnikom vysporiadať sa s rôznymi režimami. No, je to základ pre mnohé dohody. Avšak nepríjma to rozhodnutie o tom, aký e, proces alebo postup je dobrý, zlý alebo e, proti pravidlám hospodárskej súťaže. Okrem toho nie je to len funkcia e, definovať konkrétny model na reguláciu zmluvných vzťahov, tak ako som už povedal. Na druhej priesvitke naše misia na hľadanie faktov, ktorá začala v roku 2006, preukázala, e, že nie sú nejaké problémy ako hospodárskej súťaže na primárnom trhu, čo je trh nových automobilov. Avšak problémy existujú v neskorších štádiách. Je mnoho dôvodov, ako sa nám podarilo nájsť a na akom základe, základe sme boli presvedčení o tom, že e, ten trh je veľmi e, konkurencieschopný, veľké pohyby, nízke marže vysoký tlak, extra kapacita mnohých výrobcov. Všetky majú vplyv na primárny trh. V neskorších štádiách sme našli problémy, ktoré znevýhodňujú spotrebiteľov. Zneužívanie záruk, nedostatečný prístup k technickým informáciám alebo alternatívnym náhradným dielom. Napriek napriek neexistencii mm, problémom kom- konkurencieschopnosti sú problémy reštriktívne a preto navrhujeme, navrhujeme zmeny. No ako hovorí na tomto sláde, tak súčasná výnimka neposkytuje efektívne prostriedky na vynúcovanie pravidel hospodárskej súťaže. No a ďalej vidíte, že navrhujeme určité kroky na to, aby sme dokázali v neskorších štádiách predaja a používania presazovať pravidlá. Ehm, budem bojovať proti eh, alebo za zlepšenie eh, prístupu k technickým informáciám nezávislých servisov, eh, rovnako podmienečné záruky na všetky servisné práce v rámci autorizovaných sietí servisov ďalej harmonizácia so všeobecnými pravidlami vertikálnych obmedzení. Myslím, že to je hlavný prístup na primárnom trhu. Nie je nič také jedinečné, čo by eh, zaručovalo eh, mimoriadnu reguláciu pre primárny trh. Nuž a žiadne zmeny neboli pri eh, vynúcovaní mm, proti akýmkoľvek prekážkam paralelného predaja Mm, a importov. Ďalej štandardná distribúcia, teda distribučný model priemyslu, teda selektívna distribúcia zostáva nedotknutá. No ako som napovedal, zmeny navrhujeme pre multibranding a, a zmluvné doložky. No čo sa týka multibrandingu v praxi, súčasné pravidlá o multibrandingu spôsobili rôzne reakcie výrobcov kvôli nejakému mazaniu rozdielu medzi značkami. No a výsledky, e, ktoré sme našli, sú nákladné, e, vysoké predajné štandardy, ktoré znevýhodňujú predajcov a spotrebiteľov. Multibranding, čo je ďalšia problematická vec v tomto procese, multibranding eh, bude existovať aj naďalej na trhu. Eh, je to obchodná realita nie kvôli tomu, kvôli existencii alebo neexistencii nejakých nariadení. prečo? Eh, pretože výrobcovia aut závisia a budú aj závisieť od výstupov mm, dílerov viacerých značiek, ako aj o malých alebo veľmi malých dílerov viacerých značiek v menej obývaných oblastiach. No aké na pravidla navrhujeme pre multibranding, nechcem prečítať celú tú priesvitku. Myslím, že poznáte ich. Chcel by som zdôrazniť po číslo 2 a číslo 4, a pretože to, to sa objavilo v diskusii aj s dealermi a chcel by som vás uistiť, vás všetkých, že my sme si veľmi pozorne vypočuli názory a stanoviska predajcov. A aj keď sme presvedčení, ako som už povedal, že regulácia zmluvných vzťahov nepatrí do politiky hospodárskej súťaže, ale veľmi radi by sme boli, ak by ich záujmy boli zohľadnené v čo najvyššej miere eh, v našom regulačnom režime a rovnako tiež podporujeme prístup etického kódexu, čo podporujú výrobcovia, pretože sme presvedčení, že harmonický vzťah v rámci tohto priemyselného odvetvia je tak ako pre všetky ostatné priemyselné odvetvia veľmi dôležitý. Na ďalšej prísvitke, ktorá sa týka zmluvy doložiek, myslím, že som o tom už povedal dosť. Chcel by som zdôrazniť len to, že komisia je presvedčená o tom, že prístup k problémom, s ktorými sa stretávajú predajcovia, alebo sa pravdepodobne budú stretávať podľa nového režimu, tak to bude riešiť buď národná legislatíva, alebo sa budú riešiť na úrovni EÚ, a to modifikáciou e, smernice o mm, obchodných agentoch. No už odpoviem všetky otázky, pretože e, obchodná politika sa sa nemala riešiť eh, nejakým dohadovaním dvoch strán. No a na záver by som chcel povedať, že sme presvedčení, že súčasný návrh posilní eh, sektor, od ktorého závisí mnoho pracovných eh, miest, mnoho malých a stredných podnikov. A myslím, že tá nová rovnováha, rovnako si myslia to aj moji kolegovia, že tento nový prístup zaisťuje rovnováhu medzi flexibilitou trhov a aktérov a a zabezpečením hospodárskej súťaže. Konkurencia medzi dílermi a rovnako ako konkurencia medzi jednotlivými výrobcami ostane aj naďalej veľmi hlboká. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. To je pán Mark Greven, generálny riaditeľ pre právne záležitosti asociácie výrobcov automobilov. Myslím, že tiež má nejaké priesvedky pripravené, takže nech sa páči. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia výboru. Rád by som v krátkosti vás oboznámil so stanoviskom európskych výrobcov automobilov na návrh komisie revidovať túto skupinovú výnimku, ktorá sa týka našich dohôd o distribúcii. V podstate sa domnievame, že komisia predložila vyvážený návrh do všetkého úsilia, ktoré odviedli v prípravnej e, fáze, ďalej v analýze, v, vo vyhodnocovaní dopadov. Vychádza z toho, že automobilový priemysel je konkurenceschopný, možno ešte viac ako ostatné oblasti priemyslu a neexistuje dôvod, prečo by sme zachovávali obmedzenejší právny rámec pre náš sektor ako pre ostatné sektory. Teda súhlasíme s komisiou v tom, že najlepší postup je uplatňovať eh, všeobecné nariadenie o skupinovej výnimke aj pre naš, naše odvetvie. Aj keď chápeme, že je zmysluplné zachovať isté konkrétne pravidlá pre neskôršie štádia na trhu, pretože sa domnievame, že oprava a tiež eh, dostupnosť eh, náhradných dielov toto sú dôležitejšie aspekty v našom sektore ako v iných sektoroch. To chápeme a preto by sme boli radi, keby tieto nové pravidlá sa začali aplikovať čo najskôr. Čo sa týka neskorších štádií trhu, myslíme si, že tento trh je veľmi konkurenceschopný a je na ne veľká konkurencia. Podiel výrobcov odolov na ňom je 50 a tiež nezávislých výrobcov je polovičný. E, nie sú problémy s náhradnými dielmi, s otázkou záruk ani s informáciami o možnostiach opravy a údržby výrobcov automobilov budú sprístupňovať všetky informácie, ktoré sa týkajú údržby na všetky vozidlá, ktoré sú na trhu. To platí už teraz a budeme sa toho držať aj naďalej. Okrem toho, pre tie najnovšie vozidlá, teda pre tie, ktoré sa už vyrobili v súlade s najnovšími normami EU, Euro 5 pre osobné automobily a Euro 6 pre nákladné automobily. E, tam je potrebné dodržiavať podmienky typového schvaľovania, pretože inak e, tieto vozidla nebudú e, pustené na trh. E, v tejto oblasti teda nie sú žiadne problémy, nejako sa to neprejaví na fungovaní tejto časti trhu, v tomto štádiu trhu. Čo sa týka predaja automobilov, myslíme si, že sme v podobnej situácii ako ostatné odvetvia trhu na trhu vládne konkurencia, nie je žiadny problém. Naposledy, keď komisia revidovala túto skupinovú výnimku, boli ste problémy a došlo k výrazným cenovým rozdielom. Vtedy e, bolo ťažké niekedy pre spotrebiteľov, aby nakupovali automobily cezhranične a niektoré firmy boli dokonca potrestané pre e, nezákonné uplatňovanie hospodárskej, porušovanie hospodárskej súťaže. Od roku 2002 už sa situácia zlepšila, trh funguje voľne a preto si myslíme, že táto e, všeobecná výnimka, skupina výnimka nám poslúži rovnako ako ostatným odvetviam trhu. Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že keď sa budeme držať tejto skupinovej výnimky, nebude to znamenať, že všetko sa zmení v automobilovom priemysle. Uh, tým, že prejdeme od súčasného nariadenia, ktoré platí na úroveň všeobecného nariadenia, to sa nejako výrazne neprejaví na fungovanie nášho sektora. Myslíme si, že iba v niektorých eh, oblastiach, ktoré by sme možno mohli spomenúť v tejto diskusii, eh, sa niečo zmení, pretože vo väčšine prípadov všetko bude fungovať ako doposiaľ. Ak eh, sa vám niekto snaží nahovoriť, že je to revolúcia, tak nemá pravdu to, či pravidlá e, sú e, také zásadné, ako povedal pán zástupca komisie, je to predovšetkým v oblasti multibrandingu. To sa týka predovšetkým predaja automobilov e, v, na jednom priestore táto situácia tu bola vždy. Vždy sa to bude uplatňovať, keď je to e, z obchodného hľadiska zmysluplné. E, čo sa týka husto zaludnených oblastí, nemá význam, aby každý jeden výrobca mal samostatné, mal samostatné predajné miesto, pretože to by bolo príliš drahé údržba takéhoto predajného miesta. Teda k takýmto e, skupinovým predajným miestam bude vždy dochádzať, keď toto vyžiada jednoducho trh. Ďalšia okolnosť, o ktorú by som raz spomenul, sú zmluvné doložky. E, niektorí to nazývajú aj otázky ochrany predajcov. E, tie sú na ďalšej strane mojej prezentácie. My sa domnievame, že tieto otázky sa týkajú možno práce priamo v teréne, ale nenarušujú hospodárskú súťaž. V súčasnom nariadení je ustanovenie, ktoré dáva predajcom právo predávať aj ostatným predajcom. To znamená, ak niekto chce ukončiť e, takúto zmluvu, musí informovať o takomto ukončení minimálne 2 roky vopred. A čo sa týka zrušenia samotnej zmluvy, musí to prebehnúť na úrovni vzájomnej dohody a nebude sa to riešiť na súdoch. Myslíme si, že tieto nové pravidlá nebudú mať žiadny vplyv na ponuku, e, ktorú má k dispozícii spotrebiteľ, ani na kvalitu služieb, pretože to nejako nesúvisí s hospodárskou súťažou. E, toto všetko sú otázky, ktoré sa týkajú zmluvných vzťahov. Myslím si, že aj v európskej legislatíve e, sa to rešpektuje. Keď sa pozrieme na ostatné prípady všeobecnej výnimky, skupina výnimky, ako napríklad na všeobecnej úrovni, tam sa nespomína nič o ochrane slabšej zmluvnej strany aj čo sa týka napríklad predaja potravín eh, na maloobchodnej úrovni. Napríklad supermarkety, teda malopredajcovia, sú o mnoho silnejší ako firmy, od ktorých nakupujú výrobky a predsa nikto nepovažuje za vhodné zavádzať nejaké pravidla na ochranu dodávateľov potravín. Nechápeme, prečo by to bolo teda potrebné práve v našej oblasti. Teda domnievame sa, že nepotrebujeme takéto pravidlá a Jedno pravidlo, e, ktoré taktiež nepotrebujeme, je pravidlo, ktoré dáva predajcom právo predať e, svoj podnik. Ide tu aj samotnú značku predajcu. My sa teda domnievame, že ak e, sa chystá predaje predajného miesta, je potrebné, aby do tohto procesu bol zakomponovaný aj výrobca musí sa stať jednou zmluvnou stranou. Takto to bolo pred rokom 2002, predtým, ako sa zaviedlo súčasné naradenie do platnosti. Myslíme si, že by sme sa mali vrátiť do tejto pôvodnej situácie. Je to preto, že sme zaznamenali v novom nariadení dochádza k situáciám, ktoré nie sú vo verejnom záujme. Došlo k tomu, že niektoré veľké predajné skupiny na Veľkej Británii skupujú ostatných predajcov Mm, predovšetkým ide o požičané peniaze, ktoré využívajú a v dôsledku finančnej krízy tieto skupiny sú potom v ťažkostiach, e, podobne ako mnoho iných firiem. A došlo k tomu, že sa hromadne zatvárali tieto prevádzky a to vedlo k tomu, že výrobcovia museli zakročiť a riešiť tento problém a spotrebitelia v mnohých oblastiach nemali prístup k niektorým značkám automobilov a to nie je vhodné ani pre jednu stranu tohto procesu. Teda tomu by sme sa mali vyhnúť. Počať, pokiaľ ide o minimálne obdobie na vypovedanie zmluvy, je tam možnosť arbitrácie, ak dôjde ku konfliktu. Myslíme si, že toto sú vhodné obchodné postupy, ktoré by sa mali zachovať, ale mali by fungovať mimo rozsahu nariadenia. Toto môže byť predmetom dohody medzi jednotlivými zmluvnými stranami. Výrobcovia v Európe, v Japonsku e, schválili etický kódex, v ktorom sa zaviazali dodržiavať tieto dva body vo svojich e, obchodných zmluvách, e, teda v budúcnosti sa to bude dodržiavať bez ohľadu na túto skupinovú výnimku a bude sa to môcť vymáhať aj na súde. V týchto bodoch teda predajcovia môžu mať istotu, že budú mať rovnaké práva ako doposiaľ. Ďalej, čo sa týka načasovania nových pravidiel, Vieme, že návrh e, počíta s tým, aby sa odložilo uplatňovanie pravidel pre predaj až do roku 2013. Myslíme si, že bolo vhodnejšie, keby sa zavedli tieto pravidla okamžite tak, ako sa to zaviedlo pre neskôršie štádia trhu, pretože predajcovia e, sú zúčastnení vo všetkých štádiách predaja a bolo by vhodné, keby nové pravidla sa zaviedli e, v všetkých oblasti v rovnakom čase. Ak totiž k tomuto nedôjde, bolo by to dosť polutovania hodné. Myslíme si, že tento odklad by nebol vhodný, pretože sa ocitneme v nejakej situácii, keď predaj automobilov do konca tohto roka eh, sa zníži ešte o 20 v porovnaní s roku 2007, ďalej predaj nákladných automobilov o 35 klesne a náš priemysel musí nejakým spôsobom zakročiť, musí sa byť schopný prispôsobiť týmto novým okolnostiam, zmeniť štruktúry a prispôsobiť ich eh, tejto situácii na, na trhu. Nemôžeme čakať do nekonečna a preto Chceme ešte raz zdôrazniť a chceme odporúčiť všetkým inštitúciám EÚ, aby prijali rozhodnutie o fungovaní tejto skupinovej výnimky čo najskôr, aby neodkladali žiadne rozhodnutia, pretože všetko už prebehlo e, analýzou, vykonali sa tiež dopadové štúdie a ak sa teraz toto rozhodnutie nepríjme, tak celé toto priemyselné odvetvie bude v neistote až do roku 2013, nebude vedieť, k čomu dôjde potom. Myslíme si, že to je úplne to najhoršie, k čomu by mohlo dôjsť. Okrem toho orgány pre hospodárskú súťaž na národnej úrovni e, dohodli s komisiou aj s ECOSOCom, že je najvhodnejšie prijať toto rozhodnutie čo najskôr. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k k dvom ďalším rečničkám, pani Robinson a pani Sajc, neviem, ako presne si rozdelíte e, čas, ktorý budete mať v dispozícii. E, je to na vás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďakujeme za to, že sme dostali možnosť e, predniesť tú názor predajcov k tejto skupinovej výhode. My sme odvetvie v Európe, ktorý zamestnáva 2,8 milióna ľudí, v, predovšetkým v malých a stredných podnikoch a rozšírenie pôsobnosti e, tejto legislatívy do roku 2013 bolo pre nás dobrou správou, ale sme sklamaní v dôsledku návrhu, ktorý bol nedávno predložený. Keď sa pozrieme na nedávny dopad e, skupinovej výhody, e, tá znamenala zvýšenie slobody pre multibranding a cezhraničné operácie a tiež na rozširovanie firiem aj do ostatných krajín. Okrem toho sa rozširuje riziko aj na úroveň viac ako jedného podniku. To pomohlo firmám vyrovnať sa do istej miery s krízou a spotrebiteľ získal väčšie možnosti výberu a tiež lepšiu cenu. Okrem toho to zvyšilo aj možnosti investovania, a pretože predajcovia majú väčšiu dôveru v trh a sú viac ochotní investovať zhruba 2,5 až 3 milióny. E, toto predstavuje takýto zisk pre, pre firmu Okrem toho pre spotrebiteľov eh, to prinieslo zlepšené možnosti na výhodnejšie ceny. Okrem toho sa zvýšila aj eh, ponuka a dostupnosť. Eh, ďalej dôvera predajcov sa tiež zvýšila. Bez týchto opatrení by sme neboli schopní existovať a neboli by sme schopní um, fungovať tak, ako v dôsledku tejto skupinovej výhody Ďalej, predajcovia získali možnosť predať eh, svoje predajné miesto, eh, možnosť vyriešiť konflikty arbitrážov eh, a tiež získali jednoducho väčšie sebavedomie. Na to, aby predajcovia nestratili dôveru v fungovanie svojho podniku aj po jeho predaji, je potrebné stanoviť veľmi presné pravidlá. Čo sa týka konvergencie cien. Toto vidíte na grafe, ktorý je práve znázornený. Po poslednom nariadení o skupinovej výnimke e, sme e, dospeli k záveru, že nie len e, toto opatrenie výrazne zmenilo okolnosti na trhu, ale do veľkej miery prispelo k týmto zmenám. Domnievame sa, že nový systém je príliš nejasný Súčasné nariadenie má 88 strán. Sú tam konkrétne usmernenia, ktoré sú veľmi užitočné pre všetky zúčastnené strany. V novom nariadení je 40-percentné e, zvýšenie počtu strán. Je tam zhruba 120 strán. A teda nechápeme, um, prečo toto nové nariadenie nie je dostatočne podrobné ako to predchádzajúce. Um, myslíme si, že je to krok nesprávnym smerom, pretože to narúša hospodárskú súťaž e, a má to vplyv aj na predaj osobných automobilov, aj na predaj plnospodárských vozidiel. A je to jednoducho krok príliš e, ďaleko. Komisia by rada prijala čo najtištejší hospodársky model. Nechceme narúšať e, vyrovnané mocenské vzťahy medzi e, výrobcami a predajcami. Skútač, súčasné naradenie o skupinovej e, výnimke e, sa snažilo dosiahnuť túto rovnováhu. Všetky tieto opatrenia sa teraz však vyhadzujú von oknom a tento príliš teoretický prístup naruší dodržiavanie záujmov spotrebiteľov, pretože to zníži ich možnosť výberu a to nebude v prospech spotrebiteľov. Pacient zobral liek a zdá sa, že jeho stav sa teraz zlepšuje, tak teraz e, mu už prestaneme podávať liek. E, to je úplné šialenstvo, aby sme sa teraz pozreli aj napríklad z literatúry. Radi by sme e, vyjadrili vďaku za to, že tu dnes môžeme vystúpiť, hovorí pani Sykes. My chceme mm, že sa vyhodnotiť pozitívne tento nový krok ktorý znamená nové zavedenie skupinovej výnimky a má tiež vplyv na fungovanie trhu e, pred rokom 2013 alebo aj po tomto roku. Domnievame sa my ako organizácia predajcov, že e, je potrebné e, zaoberať sa dosiahnutím rovnováhy na trhu. Na žiadnom inom mieste nie je možné dosiahnuť túto rovnováhu iba v tejto situácii. Na to, aby predajcovia mali dôveru, aby boli schopní vyrovnať sa s obrovskými nátlakmi, ktorým čelia, musia mať dostatočnú nezávislosť. To znamená multi branding, cezhraničné predaje, využívanie lacnejších, e, ale rovnako kvalitných náhradných dielov na zníženie e, nákladov, ďalej zabezpečenie nezávislosti, umožnenie cezhraničných predajov. Nikde inde toto nebude zabezpečené v súčasnom režime, iba tým, že sa budú prijímať eh, nariadenia, ktoré sa budú týkať každého jedného sektora osobitne. Je potrebné zabezpečiť ochranu predajcov na to, aby fungovalo lepšie riadenie. Tento nový rámec eh, prináša eh, zvýšenie dôvery, tak aby výrobcovia nemohli nejakým spôsobom ovládať predajcov. To, čo sme si dnes vypočuli v úvode nášho seminára, dochádza k tomu, že v potravinárskom priemysle, v supermarketoch, regulačné orgány vo Veľkej Británii teraz e, po viac ako desiatich rokoch e, prechádzajú od pokusov e, dodržiavať dobrovoľné pravidlá. Teraz dospeli k záveru, že tieto dobrovoľné etické kódexy nefungujú. Je potrebné uvedomiť si, že iba povinné etické kódexy môžu priniesť nejaké výsledky v prospech dodávateľov. My sa cítime v podobnej situácii, čo sa týka nerovnováhy moci v našom sektore. Tieto otázky sa netýkajú iba zmluvných strán, pretože výrobcovia majú možnosť vyvíjať obrovský nátlak na predajcov, nielen čo sa týka zmluvných um, bodov, ale aj napríklad čo sa týka bonusov a najmä eh, v oblasti hrozieb, že im zrušia bonusy v tam často dokáza k porušeniu zmluvy, e, ktorá vyžaduje povolenie na zrušenie takéhoto bonusu. Ak dojde k situácii, v ktorej e, e, chce jeden predajca predať svoju prevádzku a musí predovšetkým eh, konzultovať eh, svoj predaj s výrobcom a tento eh, výrobca ho obmedzuje v možnostiach predaja svojej prevádzky. To nie je pozitívna situácia a obmedzuje slobodu a možnosti ďalšieho fungovania takéhoto predajcu. Nie je to ani v prospech spotrebiteľov, ktorí chcú čo najlepšiu úroveň služieb, čo najširšiu ponuku a je tiež potrebné chrániť značku Etický kódex by mohol byť prospešný, ale je potrebné, aby obsahoval dve črty právo transferu a to, aby výrobca odôvodnil um, svoj zákaz, aby bola zabezpečená transparentnosť a dodržiavanie pravidiel. Musíme vyjadriť nesúhlas s názorom, ktorý tu bol prezentovaný, že by e, takáto situácia obstála na súde, celkom by si by neobstála. E, čo sa týka opätovného vyhodnocovania e, pravidel hospodárskej súťaže. NUŠ, tu chceme oceniť zanietenie komisie a všetkých ostatných zúčastnených strán na tomto spoločnom úsilí. Obrovským sklamaním pre nás je, že komisia prijala závery ešte pred májom 2008, keď predniesli svoju vyhodnocovaciu správu rozhodli sa čiste na základe informácií, ktoré pochádzali z roku 2002 až 2006. Tento dokument e, nebol dostatočne vyvážený, pretože bol vypracovaný príliš skoro v procese prispôsobovaní sa novým možnostiam na trhu. Informácie z roku 2007, ktoré boli zhromaždené z dotazníkov, e, boli iba dva roky po plnom nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vo všetkých jeho častiach a, a bolo príliš predčasné vyvázať takéto závery. Mm, vieme, že v tomto s nami súhlasia aj všetky orgány, ktoré e, zastupujú predajcov v, v EÚ. Bezprecedentné podmienky, ktorým teraz došlo v svetovom hospodárstve a ktoré vyvolali e, rôzne šrotovné e, kroky v niektorých krajinách, eh, na, aby som uviedla niektoré čísla. 4,3 milióna nových vozidel bolo predaných eh, za posledné obdobie a zaznamenali sme umelé prerušenie prepojenia medzi takouto kúpou a um, trhom, na ktorom e, budú, e, bude zabezpečovať udržbať takéhoto vozidla. V Veľkej Británii až 60 ľudí vo veku na 60 rokov e, je v tejto skupine a podľa našej informácií viac ako polovica týchto ľudí si nikdy v živote nekúpila nové vozidlo. To, čo prezentujú lobbysti za spotrebiteľov, naznačuje, že toto je skupina, ktorá je veľmi zraniteľná. Majú vysoké očakávania, e, čo sa týka údržby e, svojho nového vozidla a chcú, aby tieto vozidla boli vhodne udržiavané. A čo sa týka ukončenia ich e, platnosti ich zmluv, to všetko sú okolnosti, ktoré môžu ohroziť rozhodnutie takýchto zákazníkov kúpiť si nové vozidlo. Je potrebné zvážiť ešte pred rokom 2013, ešte pred tým, ako zájdeme priďaleko, či naše rozhodnutie bolo správne, keď sa totiž stiahne noha z brzdy a, a automobil sa rozbehne do lekovca príliš rýchlo, už bude príliš neskoro. Ďakujem. Thank you very much. Uh, and our... Ďakujem veľmi pekne. Nuž a záverečnou rečníčkou je Lorraine Quitt, ktorá bude hovoriť o tejto problematike z hľadiska spotrebiteľov. Nech sa páči, máte slovo. No už ja ďakujem veľmi pekne. A som rada, že ste pozvali aj FIA. Najskôr by som chcela predstaviť e, túto Medzinárodnú federáciu automobilov. E, zastupujeme 79 národných asociácií a mm, snažíme sa zohľadňovať zástup, alebo záujmy spotrebiteľov. Nož, spotrebitelia si vyberajú svoje vozidla na základe informácií, ktoré dostávajú. My mm, rovnako sa snažíme pomáhať účastníkom dopravných nehôd a rovnako poskytujeme pomoc pri rôznych otázkach týkajúcich sa servisu Takže my sme spotrebiteľská organizácia, ktorá sa špecializuje na mobilných spotrebiteľov. Už na ďalšej presiedke vidíte, že tejto úlohu sme uznaní v procese revízie regulácie 1400-2002. My spolupracujeme s Európskou komisiou a zúčastňujeme sa rôznych rokovaní s komisiou. V súčasnosti sme jediným zástupcom motoristov v Európe. Rovnako rokujeme so všetkými aktérmi a tešíme sa, že dnes máme príležitosť na pôde tohto výboru pozhovárať sa na túto tému. No na ďalšej prísitke vidíme. Poprvé pre spotrebiteľov je po ubytovaní automobil druhou najväčšou investíciou a preto chceme zdôrazniť, že počas roka bude údržba a servis stať toľko ako nový automobil. Takže je dôležité vysvetliť, že investícia do automobilu je iná od ostatných investícií. No a čo sa týka súčasnosti, eh, tak eh, jeden legislatívny akt eh, upravuje primárny a sekundárny trh. Hmm, predlženie do roku 2013 nová spoločná výnimka pre eh, sekundárny trh majú negatívny dopad eh, na spotrebiteľov. Obávame sa, že v takomto prípade eh, by sa znížila hospodárska súťaž, zmenšil by sa výber a narastli by ceny. Budem hovoriť to o tom detálnejšie neskôr. Rada by som zdôraznila ešte jeden fakt. Vo všeobecnosti sa predáva čoraz viac možností mobility, a totiž nie, a nie len automobilov, ale aj zárukom záručného pozáručného servisu. Takže to znamená, že vzťah medzi primárnym a sekundárnym trhom je pre spotrebiteľov trochu ťažšie pochopiteľný. Na ďalšej strane, budem hovoriť o multibrandingu, tak komisia, ako aj všetci ostatní aktéri, uznali, že to je jedna z vecí, ktorá sa zmení v rámci navrhovaného režimu. Pre spotrebiteľov e, koncentrácia na primárny trh znamená, že potenciálne e, budú musieť ísť ďalej na to, aby si e, alebo nadobudli vozidlo. Nož, a, mm, na rozdelených produktov si chcete automobil vyskúšať na vlastnej koži, automobil viacerých značiek rovnako je to dopad na inovácie, čo podľa nášho názoru je dobre pre spotrebiteľov. Vidíme, že multibranding zavádza nové, alebo spôsobuje, že nové značky, ako napríklad Kia, sa dostávajú na trhy, čo by nebolo možné eh, bez skupinovej výnimky. A chcel by som sa vrátiť jednému z argumentom, eh, ktoré prednesli prechádzajúci rečníci, a totiž, že situácia sa od roku 2002 zlepšila v mene spotrebiteľov my máme veľké obavy, keď sa mení systém, aj keď uznáme, že zmeny predchádzajúce boli dobre pre spotrebiteľov na sekundárnom trhu a predovšetkým tie predajné miesta, ktoré väčšinou sú aj autorizované servisy, ktoré poskytujú záručný servis. Takže v mene FIA chcem vyjadriť dôveru, že určite treba viac času eh, venovať hodnoteniu multibrandingu a jeho dopadom. A treba si uvedomiť, že zmena pravidel môže eh, viesť k zníženiu konkurencie a tým mať eh, zlý dopad, nepriaznivý dopad na spotrebiteľov. Ďalšia otázka, ktorá je, pre nás tiež dôležitá, to sú záruky. A rozlišujeme medzi právnou zárukou a nejakou rozšírenou zárukou Komisia uznáva, že boli problémy hospodárskej súťaže a konkurencie, pretože niektorí výrobcovia tú rozšírenú záruku poskytovali eh, len pod podmienkou, že servis sa bude poskytovať len v rámci servisov ich siete. My FIA, ktorý poskytujeme eh, servis priamo na cestách, a to trochu komplikuje komplikuje situáciu, pretože my chceme poskytovať eh, motoristom priamo na cestách eh, pomoc. Eh, na ďalšej strane vidíme, že súčasné riešenie alebo súčasný návrh komisie je riešiť otázku záruky v úsmerneniach. A ďalej kvôli tomu, že to ne, nepokrýva všetky problémy e, záruk, e, ako napríklad keď e, dealer poskytuje osobitnú dohodu na bezplatný servis alebo záruku. A to je problém, že to nie je v tej mini BER, v tej skupinovej výnimke. Aj keď súhlasíme, že mini výnimka skupinová sa bude týkať všetkých, všetk- nebude týkať všetkých výrobcov, tak je to ako maják a ukazuje cestu dáva jasný signál, čo je povolené a nie. A preto sme presvedčení, že nejaké zásadné zmeny a obmedzenia e, zároby mali byť súčasťou tejto malej všeobecnej výnimky no a ďalej e, všetky, všetky dodatočný e, servis, aby bol podmietnený na exkluzívnom vzťahu s výrobcom by mal byť právne ošetrený v legislatív, osobitným legislatívnym aktom tak aby primárny trh bol veľmi konkurencieschopný a aby umožnil spotrebiteľom eh, čo najlepšie si vybrať aj s ohľadom na záročný a pozáročný servis. No a spotrebitelia, eh, k tomu, čo bolo povedané, že budú mm, ochotní, ochotní cestovať eh, ďalej, aby si kúpili automobil, tak nebudú ochotní cestovať ďalej kvôli servisu. Takže je potrebné, aby ten trh bol síce konkurencieschopný, ale ehm, bol dostupný na lokálnej úrovni. Ďalej, prístup k technickým informáciám. Prístup k technickým informáciám je pre nás ehm, mimoriadne potrebný, potrebný eh, kvôli konkurencieschopnému sekundárnemu trhu, pretože nemôžeme byť konkurencieschopní ehm, bez eh, kompletných informácií o údržbe a servise kolegovia z ASEA e povedali, že rovnaký, rovnaký, rovnaké informácie by mali mať ich eh, dílery, ako aj, eh, ako aj sekundárny trh. Ale eh, servis priamo na cestách potrebuje iné informácie, takže my musíme ísť na cesty a pomáhať motoristom a preto potrebujeme informácie, ktoré sú dostupné na internete alebo nejakou inou formou. A to by sa malo podľa nášho názoru tiež riešiť, no pretože tá informácia, ktorú potrebuje nezávislý sektor, je daná, aj keď to prekračuje hranice toho, čo potrebujú autorizovaní dílery a autorizované servisy. Takže prístup k technickým informáciám, Máme rovnakú požiadavku na komisiu, že to by sa malo tiež vyriešiť a malo by to byť zásadným obmedzením v rámci mini skupinovej výnimky. ktorá sa to rieši e, v usmerneniach, ktoré budú záväzné. To si uvedomujeme, ale e, myslíme, že ten klub by mal byť e, podporený nejakou, nejakou referenciou v rámci mini BER. No a rovnako si myslíme, že Eh, plné informácie o technických informáciách, tak ako to je teraz v norme Euro 5, nie je súčasťou BER. A boli sme veľmi radi, keby to sa to súčasťou stalo. Takže stručne povedané, eh, FIE ako zastupcovia spotrebiteľov chceme, aby sa eh, dodržiavala na sekundárnom trhu možnosť spotrebiteľov výberu, ďalej rozšíri to na 2013, aby sa skutočne prehodnotil multibranding, aby sme našli čo najlepšiu eh, možnosť regulácie po roku 2013, ďalej vertikálne obmedzenia a ďalej potrebujeme úplnú definíciu eh, prístupu k technickým informáciám v rámci mini BER, eh, ďalej informácie o zárukách, na to, aby sekundárny trh mohol poskytovať spotrebiteľom konkurencieschopné ponuky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa dostávame k otázkam a odpovediam a k diskusii. A ja požiadam Malkoma, pretože on má pripravené niektoré otázky, aby začal. A ak chce, ehm, chcú položiť aj ďalší poslanci otázky, tak prosím, naznačí nám to, videla som Silvi, ale najskôr dostal slovo Malkom. Ďakujem veľmi pekne, Sharon. Najskôr by som chcel poďakovať vášmu výboru za to, že sa tento seminár uskutočňuje a za to, že sme dostali e, príležitosť e, verejne diskutovať o týchto otázkach. Ako ste už povedali, z perspektívy môjho výboru sme mali obavy o aspektoch a dopadoch na spotrebiteľa. A rovnako sme sa zaoberali už vecami ako technické informácie a preto, sa budem, a preto budem moje otázky klásť o týchto problémoch. Ja si myslím, že problémy spotrebiteľov sú absolútne jasné v rámci, čo sa preukázalo aj v rámci prezentácií našich kolegov. No a vieme, že je množstvo spotrebiteľských organizácií, tak ako FIA, predložili návrhy komisii práve o tých otázkach, o ktorých sa tu hovorilo. No a tým sa dostávam k mojej prvej otázke. Možno je to len taká všeobecná pripomienka, pre komisiu a, a ďalších rečníkov, ktoré by sa mohli vyjadriť. Ja sám a myslím, že aj viacerí kolegovia boli účastní v dlhej debate o skupinovej výnimke v roku 2002. Myslím, že všetci mm, súhlasia s tým, že to bola radikálna zmena. A údaje, ktoré boli predložené, jednoznačne preukázali, že všetky strany sú presvedčené, presvedčené o tom, že to bol úspech Nož, najskôr by som chcel povedať, že si myslím, že dílery určite poukázali na dôležitý bod, a totiž, že analýza, stratégia komisie bola vypracovaná pred tými mm, zásadnými zmenami, ktoré sa na trhu s automobilmi, motorovými vozidlami udeli za posledné roky. A ja by som sa chcel spýtať, čo spôsobilo tú zmenu. Pretože ani spotrebitelia, ani výrobcovia nezviedali žiadne zmeny pokiaľ viem, tak eh, v rámci priemyslu nie je žiadna ekonomická dysfunkcionalita. Takže inými slovami, eh, v čom spočíva ten verejný záujem o tieto zmeny? No, a to je otázka pre komisiu, eh, pretože vy im predkladáte tento návrh, ale ja nechápem prospech pre verejnosť, predovšetkým z pohľadu spotrebiteľov. Takže to je prvá vec myslím, že politicky, z politického hľadiska, máme nárok na to, aby sa preukázal skutočne verejný záujem, čo sa týka všeobecných ustanovení o spotrebiteľoch. Ja som si všimol, že v prezentácii komisie bol zaujímavý bod 1 a rád by som požiadal o ďalšie informácie o, o súčasných ustanoveniach pre multibranding v praxi. Komisia tvrdí, že nákladné štandardy pre veľké predaje sú alebo znevýhodňujú, znevýhodňujú predajcov aj spotrebiteľov. A ja nemám jasnú analýzu, prečo e, to vedie k takýmto e, nevýhodám, ale možno by na díleria, spotrebitelia mohli povedať e, niečo o prevádzke týchto štandardov multibrandingu. Či si, sú oni presvedčení, že je pravda, čo povedala komisia, pretože opätovne to by ďalej indikovalo, prospech pre verejný záujem. No a posledná vec, pani predsednička, tá sa týka otázky o technických informáciách. Najskôr by som chcel povedať, že si myslím a som presvedčený, že záruky na sekundárnom trhu a ich posilnenie sú vítanou súčasťou tohto návrhu. Členovia nášho výboru to určite podporia ale rád by som sa chcel spýtať o technických informáciách, pretože to je zásadný faktor. Komisia správne poukázala na to, že v súčasnosti je komplexná eh, právna požiadavka eh, a pováda technické informácie, ktorá musí byť dostupná eh, v rámci nariadenia, ktoré podporila, podporila náš výbor. No a ja by som chcel či kom, vyzvať komisiu, aby povedali, či sú presvedčení o tom, že vydanie usmernení, a myslím, že ich už vydali, no, pretože som nevysl- nevidel eh, žiadne nejaké špecifické eh, alebo legislatívne akty o špecifických požiadavkách, či usmernenia sú dostatočné na to, aby sa zaručilo, že úroveň technických informácií bude dostatočná eh, pre vozidlá, ktoré nespadajú do rozsahu nariadenia z roku 2009. No a čo sa týka usmernení, tak tam sa jasne preukazuje, a teraz citujem, že článok 101, čo je e, článok o konkurencii hospodárskej súťaži zmluvy, e, nezavezuje poskytovať technické informácie v štandardizovanom formáte alebo nejakým definovaným technickým systémom. No a jeden z problémov, z problémov, e, problémov prístupu k informáciám je skutočnosť, že informácie môžu byť poskytované v takej, v takej forme, E, ktorá je nečitateľná pre nezávislých e, poskytovateľov služieb. No a podľa toho, čo je tu uvedené, to nebude súčasťou. Mohli by ste nám vysvetliť, ako zaistíte, e, že technické informácie budú poskytované pre existujúce vozidla, ako aj pre tie, ktoré budú spadať do rozsahu pôsobnosti nového nariadenia Ďakujem pekne. Myslím, že Silvi, ak chceš položiť eh, vašu otázku a potom, ak niekto ďalší sa chce eh, spýtať, eh, tak nám to naznačne inak. Dám slovo rečníkom. Ďakujem, pani predsednička. Moja prvá otázka sa týka toho, čo práve povedal pán Arbora. My nechápeme dôvod vašej zmeny. Máme pocit, že tvrdíte, že sú tu dôvody na to, aby sa legislatíva zmenila, ale nie je to veľmi presvedčivé. A po druhé, ak je potrebné niečo zmeniť, tak či by to skôr nemalo ísť tým smerom, aby sme podporovali nový, novú produkciu nových vozidel, aby sme mali ekonomiku oveľa ekologickejšiu, tak ako sa aj vyjadril pán Barozo potrebujeme presvedčivé tvrdenie, aj legitímne dôvody a potom budeme lepšie chápať vaše žiadosti o zmenu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že všetci by mali zodpovedať uh, otázky Malkoma, takže v rovnakom poradí dáme priestor našim rečníkom a našim panelistom. Viem, že za komisiu sú tu aj iní ľudia, takže ak chcete dať slovo niekomu inému, nech sa páči. V každom prípade nech sa páči. Najskôr dostane slovo komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja využijem tú príležitosť. Potom, najskôr by som to chcel venovať technickým informáciám na sekundárnom trhu. To bola posledná otázka pána Harbora. On sa spýtal, či usmernenia sú dostatočné. No a odpoveď je jasné nie, pretože plánujeme venovať sa vymožiteľnosti. Tak ako viete, v roku 2007 sme e, postihli siedmých veľkých výrobcov automobilov za, kvôli prístupu k informáciám. Na to, že vtedy počas toho režimu to bola skutočne zásadná požiadavka, takže vymožiteľnosť konkurencie Hm, sa zakladá eh, na vymožiteľnosti prípadov a nie nadmernej regulácii. Je to táto predstava, že tie zásadné veci sú nejakým všeliekom alebo povinné a požiadavky sú eh, všeliekom, ale to tak nie je. Ja by som bol za to, keby jednoduché legislatívne akty alebo uh, požiadavky by fungovali, že to tak nie je. My sa budeme venovať vymožiteľnosti, no a na sekundárnom trhu výrobcovia nie sú našimi priateľmi a spojencami, znižujeme prahy a hranice, ako viete, zo 100% na 30%, takže naša vymožiteľnosť a vynutiteľnosť toho práva bude jednoduchšia a ak um, s tým súhlasíte, tak budeme presadzovať um, predstavu alebo koncepciu prístupu k informáciám na sekundárnom trhu. Súhlasíme s vašou predstavou o fungovaní trhu, o tom, že výrobcovia musia dodržiavať túto požiadavku, ale opätovne nie je to nejakou záväznou alebo povinnou pasažou. No a teraz eh, dôvod tých zmien, to bola vaša prvá otázka. Možno moji kolegovia ma doplňa, ale my sme presvedčení o tom, ako mnohí z vás si všimli, že na sekundárnom trhu je potrebné lepšie, je potrebná lepšia vymožiteľnosť a všetci, myslím si, uvedomujeme, že keď si chceme kúpiť automobil, tak eh, je výber je veľký, poskytujú sa rôzne zľavy a výhody, ale po kúpe automobilu o niekoľko rokov neskôr ideme do autorizovaného servisu kvôli výmene oleja a dostaneme obrovský účet za to. No už my sme presvedčení o tom, že na sekundárnom trhu európsky občania musia mať lepšie podmienky, no a preto navrhujeme zásadnú zmenu toho sekundárneho trhu, tak ako to už bolo naznačené. No a čo sa týka primárneho trhu, tak naše investície, ktoré začali, alebo šetrenie trhu, ktoré začalo v roku 2006, odhalili, že budú tu mimoriadne náklady pre dílerov, ktoré výrobcovia odsunuli na dílerov z rôznych obav a kvôli tomu, že nemohli kontrolovať ten multibranding a tie problémy multibrandingu a single brandingu. No a tieto náklady dílerov, títo potom posunuli na spotrebiteľov. Myslím, že dnes sa nedá povedať, že na trhu, výrobcovia trhu, s ohľadom na nové automobily, automobily budú, na to si ho vieme, že je tu nadprímerná kapacita, nadmerná kapacita, vieme, že ich trápi hospodárska kríza, majú obrovské problémy predávať automobily, takže ich záujem je o čo najefektívnejšiu e, sieť predajcov a, a distribúcie a to v prospech spotrebiteľov. No a my sme presvedčení o tom, e, že tým, že systém primárneho trhu bude flexibilnejší, tak predajcovia ako aj výrobcovia spoločne nájdú efektívnejšiu cestu predaja aut. Viete, že náklady distribúcie tvoria 30 ceny nového automobilu a je tu priestor na úspory. A nie len na úspory pri výrobe a montáži aut, ale aj na strane distribúcie. No a toto je oblasť, kde by sme chceli zaviesť viac flexibility pre nás všetkých a európskych občanov. Ďakujem pekne. Um, we... Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k zástupcom výrobcov automobilov. Veľmi stručne, ja si nemyslím, že by som sa mal vyjadrovať k tomu, aký tu je verejný záujem, ktorý je za týmto návrhom. Myslím si, že komisia by sa k tomuto mala vyjadriť, ale čo sa týka stanoviska výrobcov, myslím si, že náš postoj k tejto otázke je, že v súčasnosti náš priemysel podlieha e, regulácii v dôsledku nariadenia skupinovej výhody, e, ktoré je o mnoho podrobnejšie, o mnoho viac predpisuje a obmedzuje naše pôsobenie ako všeobecné nariadenie, ktoré sa týka všetkých ostatných odvetví. A nechápeme celkom dobre, že prečo. Ako sme už uviedli, keď uskutočníme analýzu automobilového priemyslu, tak nenájdeme žiadne výrazné problémy hospodárskej súťaže, čo sa týka predaja automobilov, ku ktorým by nedochádzalo v iných častiach trhu. Teda my si myslíme, že e, tu ide o zavádzanie novej eh, regulácie, ktorá pre náš priemysel nie je potrebná. Eh, myslíme si, že pre nás by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre všetky ostatné sektory. Čo sa týka tohto nariadenia, do istej miery súhlasíme s tým, čo povedal pán Cizar, a síce, že navyšovanie nákladov, ku ktorému dochádza, nás nepokojuje. Eh, týka sa jednotlivých výrobcov, ale napokon ste všetci viete, že nemajú problém vo všeobecnosti s multibrandingom, ale nepáči sa im, že ich e, značky sa predávajú v jednej predajni a potom iné značky v predajni hneď vedľa. Predajcom sa nepáči, e, keď e, sa odlišné značky predávajú v tej istej predajni, pretože to ničí ich identitu, identitu ich značky a domnievajú sa, že spotrebiteľ je zmetený, um, nedokáže si vhodne vybrať, pretože je pokope tak veľa značiek. A to je jediná výhrada, ktorú majú výrobcovia. Nie sú vo všeobecnosti proti multibrandingu. Um, myslia si, že keby sa zmenili pravidlá, keby um, predajcovia boli motivovaní, aby výrazne odlišovali a oddeľovali značky, že by to bolo vhodnejšie. No ešte posledná vec, čo sa týka opravy a údržby a informácie o týchto e, možnostiach. Správneho hľadiska e, nemá žiadny vplyv, e, či tieto pravidlá budú zakotvené v legislatívach o schvaľovaní, či v samotnej skupinovej výnimke, v usmerneniach. V podstate na tom vôbec nezáleží. Ide tu o dodržiavanie predovšetkým. V minulosti, e, keď komisia si uvedomí problémy, čo sa týka dostupnosti informácií o oprave, má k dispozícii nástroje v súlade s článkom 101 zakročiť. Tento článok sa, vyža- sa využíva bez ohľadu na ďalšie kroky v právnej oblasti, ktoré boli poskytnuté. Teda to nemá v podstate žiadny význam. Čo sa týka štandardizovaného formátu, myslím si, že všetky nové vozidlá už sú v procese vývoja. Normy ešte e, tento proces nie je úplne uzavretý, štandardizácia ešte prebieha a keď sa uzavrie, bude sa týkať všetkých nových vozidiel aj v súlade s normou Euro 5, aj nad rámec tejto normy. Čo sa týka dodržiavania tejto normy pre staré vozidlá, no už tam je ten problém, že si nemyslíme, že je to možné. Totiž nie je možné zmeniť informácie, ktoré sú teraz e, poskytované našim vlastným opravárom, aby dodržiavali tento nový formát. Ide tu o vozidla, ktoré boli vyrobené pred 10-15 rokmi. Teda nemyslíme si, že má zmysel žiadať, aby sa všetko prispôsobovalo týmto novým normám ale pre tieto staršie vozidlá informácie už sú k dispozícii už dnes nezávislí opravári majú možnosť využívať tieto informácie a budú mať túto možnosť aj naďalej v budúcnosti. Teda v tomto smere nevidím žiadne problémy. Ďakujem. Uh, thank you. um, now somebody from the... Ďakujem pekne. Teraz uh, niekto ďalší, prosím, nejaký ďalší zastupca priemyslu. Ďakujem. Hovorí pani Sykes. Perhaps... Ďakujem. Hevery Sykes v mene predajcov. Možno by som sa postavila proti tým číslam alebo štatistikám, ktoré sa všeobecne uznávajú a síce 30 nákladov alebo ceny vozidla ide na distribúciu. Toto číslo sa používa od roku 1999 a ukazuje len na to, že ako máme pravdu, že akým spôsobom treba vlastne vyhodnocovať ceny na dynamickom trhu, ale to už teraz nie je pravda. Pokiaľ ide o ten multibranding alebo viacznačkový predaj na jednom mieste, možnosť e, robiť to existuje len dva roky a tá hodnotiaca správa hovorí a ukazujú, že to dilery zatiaľ ešte veľmi nerobia. Posledné informácie ale ukazujú, je to, myslím, z novembra alebo minulého roka z Nemecka. 60 nemeckých predajcov už má viacej značiek a ich predáva, ale sú k tomu aj veľmi jasné dôvody, prečo to robia. Je to v prospech spotrebiteľov, ale aj vzhľadom na súčasnú hospodárskú situáciu. Potom ide aj o interné náklady, napríklad školenia, budovy, sieťové odvetia a tak ďalej a tak ďalej. To všetko eh, je lepšie eh, platiť, keď máte viacej výnosov, keď ste zástupcom viacerých značiek. Ak sa to robí či už v jednej predajni, alebo vo vedľajších predajniach, alebo v predajni cez ulicu, Keď to takto robíte, to ešte neznamená, že ste ako díleri lepšie izolovaní alebo chránení pred ekonomickými tlakmi, pretože keď máte jednu dobre ekonomicky fungujúcu značku, tak môžete zastupovať aj tú druhú, ktorej sa možno hospodársky až tak e, nedarí, až kým sa teda zmenia hospodárske podmienky. Ja si myslím, že to je plusom pre spotrebiteľa. Len toto by znamenalo aj určitým spôsobom krok e, vzadu Keby sme toto urobili, tak by sme sa dostali o dva e, kroky e, dozadu v tom multibrandingu. Napríklad v roku 2002, keď bolo potrebné mať oddelené právne subjekty, predstavte si, aké veľmi by narastli regulačné náklady podnikov. Pred, viete si vôbec predstaviť, kto by tieto náklady zaplatil? A to by sa samozrejme odrazilo, odrazilo aj v konečných cenách, takže ak by viac značkový predaj viedol k, náklad, na no, nárastu nákladov, tak sa samozrejme e, treba na to dohliadať a pozorovať, keď vieme, že výrobcovia chcú istým spôsobom e, oddelovať svoje značky a poukázať na to, že sú lepšie, ale tie trhové sily skôr riadia to, akým spôsobom e, môžu výrobcovia od svojich dealerov žiadať investície, pretože keď chcete te zaviesť nejakú inú novú značku, tak vás to možno menej znepokojí, ako keď chcete zavádzať nejakú etablované. Je možné, že nové zna- značky ako Kia alebo Hyundai začnú s nižšími štandardami a potom tieto svoje štandardy zvyšujú s tým, ako majú e, zväčšený podiel na trhu. To je aj prejavenie tých trhových cieľov, ale keď dochádza k hospodárskému prepadu, tak je v záujme všetkých značiek, aby mohli pôsobiť vedľa seba. A nesmie to nejakým spôsobom výrobcov odrádzať alebo podobne pretože potom by začala vlastne vymizať konkurencia medzi značkami alebo iný druh konkurencie. A ešte posledná poznámka, pokiaľ ide o tých čiernych pasažierov, že sa teda niekto vezie na cudzích investíciách, keď sa pozriete na 2,5 až 3 milióny, 3 milióny eur pri otvorení plnohodnotného servisu alebo predajne, a to ešte musíte nakúpiť predtým e, auta, musíte vyškoliť personál a tak ďalej tak je to um, investícia dílera, ale keď máte investície, ktoré používajú teda ten viacnačkový predaj na to, aby uh, sa mohli zrealizovať, aby znižovali náklady, tak uh, všetky tie náklady na oddelenie značky, tak uh, tam skôr sa na tom vezú výrobcovia a nie predajcovia. A tomu môžeme zabrániť tak, že umožníme vlastne predaj solovej značky na začiatku nejakého obdobia v prípade nových značiek, ale pri všetkých etablovaných značkách by eh, komisia chcela, a myslíme si, že je to aj v záujme spotrebiteľov, aby, aby spotrebitelia mali na jednom mieste alebo v blízkych miestach, na susedných miestach na výber bez toho, že by sa zbytočne navyšovali náklady a znižovali sa štandardy. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz ďalší rečník, nech sa páči, pani Krit. Pokiaľ ide o ten viacznačkový predaj alebo multibranding, je pravda, že to narušenie značky by mohlo byť istým problémom v miestach, kde sa predáva viacej značiek na jednom mieste, ale nie vždy ten môžete mať viaceré možnosti multibranding v jednej predajni, môžete mať viacero predajní, môžete mať e, predajne na viacerých miestach v jednom meste. Takže existuje to viacero spôsobov riešenia a mňa osobne prekvapuje, že, že by multibranding mohol E, nejakým spôsobom zvýšiť náklady, keď Európska komisia tvrdí, e, že to funguje, tak potom nechápem, kde je problém. Potrebovala by som možno dodatočné informácie. V každom prípade súhlasím s tým, že správne hľadiska tie závery sú záväzné a sú rovnako dôležité ako to, čo sme už povedali, ale tie nejaké tvrdé, reštriktívne obmedzenia by mohli viesť možno k súdnym prípadom a môže to trvať rok, dva, môže to byť veľmi nákladné aj pre podniky na sekundárnom trhu s piatimi zamestnancami, ktorí si nemôžu dovoliť e, právnikov a tak ďalej a tak ďalej. Takže to môže skoro to skončiť až na súdnom dvore. Takže ja si myslím, že keď tam dáme tvrdú výnimku, tak by sme mohli zabrániť navýšeniu nákladov pre malé a stredné podniky, ktoré sú už tak či tak v ťažkej situácii. Ďakujem, hovorí pani Bols. Teraz Pervonš Beres, nech sa páči. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si niečo o hospodárskej súťaži, znižovaní, znižovaní nákladov. Na mňa by zaujímalo, či sú nejaké odhady toho, ako sa tie zmeny, ktoré predpokladáte, budú odrážať na zamestnanosť, pretože ľudia sú zamestnaní vo výrobe, v predaji, ktorí zarábajú peniaze a znižovanie nákladov sa musí niekde prejaviť. Takže ja mám otázku, ako sa to prejaví na zamestnanosti alebo pracovných podmienkach. No, možno druhá, tretia krátka otázka. Dá sa povedať, ako sa to odrazí na kvalite produktov. Neustále sa to objavuje v rozhovoroch. Ja som sa trochu vopred informoval. A sú ľudia, ktorí tvrdia, že nož už dobre, druhým spôsobom, ako znížiť ceny, znížiť náklady, môže spočívať v tom, že sa začnú kupovať produkty, ktoré nebudú až také kvalitné ako originálne produkty. No a to môže viesť aj k v najhoršom prípade zníženiu bezpečnosti. No a zaujímalo by ma, aké sú vaše odhady v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ďakujem. Moja otázka je skôr na komisiu. Ide to v tom zmysle, ako to povedal predrečník. Komisia, keď zasahuje v tejto legislatívnej oblasti, je to veľmi dôležité, aby sme túto legislatívu začlenili do všeobecného prístupu, oznámenia komisie a z tohto hľadiska si myslím, že je tam určitá dimenzia, ktorá nás zaujíma, síce tá distribúcia v automobilovom priemysle a tiež aj otázka zdravia tohto sektoru a jeho kapacít na európskej úrovni počas európskej krí, eh, teda, pardon, svetovej krízy a aký je aj potenciálny dopad legislatívy, tejto legislatívy na to, aby sme umožnili EÚ, aby mala konečne na konci sektor, ktorý bude udržateľný, fungujúci a účinný. Druhá dimenzia, ktorá je podľa mňa kritická, to je otázka zamestnanosti. Každý z expertov a hostí spomenul tie znepokojenia spotrebiteľov, ale úprimne povedané v tom našom texte a v kontexte na európskej úrovni ako hovorí aj kolega Klut, keď hovoríme o automobilovom priemysle, prvá obava to sú pracovné miesta za tými predanými vozidlami e, stoja vždy veľké množstva pracovných miest e, so závodmi a fabrikami, ktoré sú v určitých regiónoch. A otázka na Európsku komisiu Mm, ak sa spomína tá dopadová štúdia, ktoré boli realizované a či tieto štúdie boli realizované aj v duchu Lisabonskej zmluvy a ak tomu tak je, aké čísla, aké štatistiky vyšli z týchto dopadových štúdií, aký je sociálny dopad tejto legislatívy a nepovedzte mi, že sociálny dopad je ten, že ľudia si budú môcť kupovať lacnejšie vozidla podľa mňa ten sociálny aspekt je, koľko sa vytvorí pracovných miest, koľko ich stratíme a tak ďalej a tak ďalej. A to tretie znepokojenie súvisí s otázkou, ktorá tu bola položená, ale nebola zodpovedaná. Ak sa pozerám na, to, na tie riadiace línie alebo tie usmernenia Európskej komisie a znepokojenie, toho, že životného prostredia chceme väčší rozvoj, možno viacej vozidiel, ale minimálne vozidla, ktoré budú menej znečisťovať. A otázka je, či táto legislatíva prispieva k tomuto cieľu tohto udržateľného rozvoja v oblasti automobilového priemyslu. Ďakujem. Ďakujem. Na rečníckom zozname máme ešte dvoch ďalších. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa rada opýtala zástupcu komisie a v podstate všetkých eh, zástupcov hm, v našom paneli, ako si myslia, že tieto zmeny ovplyvnia riedko osídlené oblasti, kde je málo predajcov, kde v dôsledku vysokej dane na autá Ehm, sa predáva relatívne málo nových automobilov, pretože aj pohodné látky sú drahé. A ako si myslíš, že tieto zmeny ovplyvnia e, postavenie spotrebiteľa, ale tiež postavenie následného predajcu? E, tento príklad, ktorý som spomenula, je Fínsko, táto krajina, a my sme v takej situácii, že ak ďalší predajca nebude mať možnosť predávať spoločne niekoľko rôznych značiek, tak spotrebiteľ nebude mať možnosť porovnávať medzi automobilmi napríklad na severe Fínska. Tam je medzi jednotlivými predajcami e, niekoľko sto kilometrov často, tak e, tam spotrebiteľ má skutočne veľmi obmedzené možnosti výberu. Ďakujem. Andreas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Schwab, ďakujem pekne. Ja by som rád svoju otázku eh, nadviazal na to, čo povedala práve pani Esaja. Myslím sa, že predovšetkým nejde tu o to, aby sme vyrábali ekologickejšie auta a propagovali ich, ani o žiadnejšie sociálno politické opatrenia. Ide tu o vyrovnanie medzi záujmami výrobcov a ich možnosťami ovplyvniť eh, distribúciu týchto automobilov, s tým súvisia pracovné miesta. A na druhej strane tu ide o otázku, aké postavenie majú distribútory, predajcovia, aj tam eh, ide o pracovné miesta voči výrobcom. Aký môžu mať postavenie? Tu musím povedať otvorenie, a to už ho tu odznelo, ja z postavenia ochrany spotrebiteľov, ale aj tiež z pohľadu dosiahnutia rovnováhy oboch týchto pozícií nie som dostatočne presvedčený o tom, že táto rovnováha, ktorú sme sa snažili dosiahnuť v nariadení z roku 2002, že bola zlá. Respektíve, že to, čo dnes komisia navrhuje, že by bolo až, až o toľko veľa lepšie. Práve naopak, Podľa mňa nie je až také jednoznačné, prečo je táto zmena potrebná. Preto sa chcem opýtať pána Grema, či si myslí, že e, táto rovnováha sa zachová a či si myslí, že je dôležité, aby automobilový priemysel, priemysel už sa začal chystať na zmeny okolností v roku 2011 a či komisia si myslí, že táto rovnováha medzi záujmami obchodníkov, ktorí sú veľmi priamo prepojení a sú závislí od výrobcov, a na druhej strane spotrebitelia, či si myslí, že táto rovnováha sa bude dať zachovať aj v budúcnosti. Ďakujem. Right, everybody's waking up now. Uh, I now have... Uh... už teraz sa všetci prebúdajú. Teraz uh, pán predseda a potom dať Daty. Nož dúfam, že všetci nás odpovedia otázky. Antolín. Prezidenta. Ďakujem, pani predsednička. Doteraz regulácia oprava fungovala celkom dobre, ale ja môžem celkom dobre pochopiť, že existuje rozdiel medzi primárnym a sekundárnym trhom a snažiť sa o to, aby automobilový priemysel mal všeobecné pravidlá, tak to je celkom koherentný prístup v otázke hospodárskej súťaže, ale mňa by skôr zaujímali ekonomické aspekty, keď sa hovorilo o vzťahoch medzi výrobcami a distribútormi, ale ja by som chcel vedieť, aký to bude mať vplyv na spotrebiteľov, na predajné ceny, na záručný a pozáručný servis, na schopnosť výberu medzi autami a na kvalitu. A potom je tu jeden aspekt, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, pokiaľ ide o aplikáciu novej úpravy, či to bude znamenať aj veľkú technologickú zmenu, či budeme v otvorenom systéme, aby to mohlo fungovať a akým spôsobom sa tento nový rámec e, bude flexibilne adaptovať na tieto nové podmienky a potreby. Ďakujem a teraz pani Dat, nech sa páči. Ďakujem veľmi stručne. K tejto téme e, v novembri alebo v decembri sme vystúpili a viacerí sme žiadali od komisie, aby zadefinovala tú dopadovú štúdiu, aby bola presnejšia než tie údaje, čo nám dali na prvom stretnutí dnes sme tu a nemáme ale presnú dopadovú štúdiu ani na pracovné miesto, spotrebu a hlavne ani na ekonomické aspekty počas krízy. Keď hovoríme o takomto sektore počas hospodárskej krízy, vzhľadom na všetky tie plány obnovy, ktoré boli prijaté vzhľadom na šrotovné, ktoré sa aplikovalo, ale aj vzhľadom na ten európsky plán podpory produkcie elektrických vozidiel, tak my máme stále rovnaké otázky, ktoré sme položili už pred niekoľkými mesiacmi a nemáme na ne odpoveď. A otázka je, aký to bude mať dopad táto nová legislatíva na pracovné miesta. Tu nie je len o životné prostredie ceny, e, či dojde k novej vlne prepušťania a tak ďalej, aké budú dopady a ja si myslím, že stále ešte nemáme pri konci tejto výnimky dostatočné odpovede na tieto otázky. Ďakujem. Chceš niekto položiť otázku? Vidím, že nie. No už dobre. Myslím, že opätovne dám priestor celým všetkým panelistom. Viaceré otázky smerovali na komisiu. Na no jedným z výsledkov je, že by sme potrebovali viac času, a to tak na ehm, diskusiu, tak ehm, o lehote zmien, ako aj na túto diskusiu samotnú. Už no a máme teraz ešte 20 minút, takže to je zhruba pre každého 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. No a skutočne sú tu mnohí ďalší aktéry, ktorí v súčasnosti, respektíve dnes, tu nie sú a radi by prispeli. Je to veľmi komplexná záležitosť, tak ako sme hovorili už minulý rok v októbri. Ja by som rád niečo povedal a doniesol som aj dokumentáciu všetky naše štúdie, dopadové štúdie tiež. Je to skutočne, sú to hory papiera. No a mm, jeden z týchto dokumentov je veľmi detailná dopadová štúdia, ktorá hovorí o mnohých možnostiach, ktorá sa zaoberá tiež dopadom na pracovné miesta, tak na strane výrobcov, ako aj na strane predajcov s určitým dôrazom na malé a stredné podniky. A to tak o výrobcoch náhradných dielov, ako aj distribúcii. Ak chcete, môžem dať slovo aj mojim kolegom, ktorí vám zodpovedia a poukážu na niektoré konkrétne časti tej štúdie. My už sme minulý týždeň, teda minulý rok, to oznámili parlamentu. Nož, ale rád by som vás uistil, že všetky tieto úvahy, všetky tieto otázky boli zvažované. No a naše presvedčenie je také, že na to, aby európsky automobilový priemysel eh, prežiť bol prosperujúci, pretože to je veľký exportný faktor, potrebujeme veľmi konkurencieschopný trh a to na každej úrovni výrobcovia, pre výrobcov eh, náhradných dielov, výrobcov automobilov, ako aj medzi eh, dílermi. Takže medzi, medzi v rámci jednej značky medzi dílermi, ako aj medzi dílermi, ktorí predávajú rôzne značky zabezpečenie pracovných miest z dlhodobého hľadiska podľa nášho názoru sa dá zaistiť len vtedy, ak automobilový priemysel bude veľmi konkurencieschopnosti. A to začína už výskumom a vývojom, vývojom až do hľadania flexibilných prvkov distribúcie. A to si myslím, že je systém, ktorý neustále sa objavuje. No a díleri a výrobcovia sú na jednej lode. No, lodi. Nie sú nepriatelia. Oni sa nezhodujú vo všetkých otázkach justičného režimu, avšak eh, na sebe vzájomne závisia. Či už je to vo Fínsku, kde multibranding je absolútna nevyhnutnosť, pretože eh, žiadny predajca hm, len jednej značky nedokáže prežiť. A som si istý, že výrobcom to určite nebude vadiť, ak bude jeden predajca eh, predávať viacero značiek bez ohľadu na regulačný režim, pretože to je vo záujme všetkých. No a v Nemecku, ak bude príliš veľa multibrandingu a sú niektorí e, výrobca prémiových značiek, ako napríklad Mercedes, začali predávať vertikál, prostredníctvom vertikálnych predajcov, či svojich vlastných, pretože e, chceli zdôrazniť svoju značku. Takže myslíme, že trhové sily e, prispôsobia alebo vplyvňa trh a nájdu sa alebo automatne nejak prirodzene vzniknú optimálne spôsoby spolupráce výrobcov a predajcov. Európsky automobiloví producenti a automobilový trh má mnoho trhov, e, mnoho e, problémov. Je tu tlak na e, ekologické vozidlá, musia investovať do výskumu a vývoja, ich marže sú skutočne veľmi nízke No a za týchto podmienok na to, aby sa pracovné miesta dokázali zachovať a aby nemuseli žiadať neustále o e, štátnu pomoc, musia hľadať najkonkurencieschopnejšie spôsoby výroby a predaja automobilov. No a preto na primárnom trhu e, vo všeobecnosti chceme zaviesť flexibilnejší prístup. Čo sa týka sekundárneho trhu, musíme sa zamyslieť nad nezávislými e, servismi, oni poskytujú, ako sme si vypočuli, 50 služieb eh, na trhu. Eh, prakticky všetky z nich sú malé a stredné podniky. Oni majú problémy, ktoré my uznávame a zohľadňujeme našim robustnejším prístupom k sekundárnemu trhu. Pretože sme presvedčení o tom, že záujmy spotrebiteľov, ako aj malé a stredné podniky, záujmy zamestnancov a nezávislých servisov sú úplne zhodné. Dúfam, že som zodpovedal väčšinu vašich otázok. A možno, ak by niekto moj, niečo moji kolegovia chceli dodať Paolo Cesarini, niečo k multibrandingu, ale skutočne veľmi stručne. Vidím, že mám približne 10 sekúnd z tých 5 minút. No, ja len poviem, že jedna z myšlienok, ktorá zatiaľ nebola predkladaná v súčasnom režime multibranding a pravidla multibrandingu nedávajú dílerom právo predávať viacero značiek, len vytvárajú možnosť pre komisiu preskúšať alebo preskúmať a, podľa individuálnych prípadoch tie kontrakty, ktoré vnúcujú multibrandy nejaké sieti. Zmeny, ktoré chceme zaviesť novým systémom, sa skladajú z vytvorenia systému, kde a priorne nariadenie obmedzuje v určitom smere výrobcov aby znížili nejaké mimoriadne náklady, náklady a dopad na spotrebiteľa. Bolo to vyčíslené Španielskou asociáciou dílerov na 20-percentný náraz distribučných nákladov a to tým uplatnením tých ex ante nariadenia zosúladne s skupinovou e, výnimkou. A teraz chceme tieto problémy, ktoré môžu, sa, môžu vzniknúť, riešiť ex post. A tým ktorými boli poskytnutí spotrebiteľia čo sa týka mm, zamestnanosti. My máme štyri. alebo zvažovali sme štyri možnosti s ohľadom na zamestnanosť. E, dopady týchto, týchto štyroch možností sú rovnaké. Nože prečo? Pretože všetky štyri možnosti, ktoré sme zvažovali, tak ani jedna z nich e, nezvažovala zmeniť ten základný systém, e, s ktorým každý súhlasia, to je kvantitatívna selektívna distribúcia. Dílery to chcú, výrobcovia chcú takýto systém a so všetkými za a proti. Dílery sú chránení proti konkurencii iných dílerov a to je dôvod, prečo je ten kvantitatívny systém, Nie je obmedzený počet dílerov. Výrobcovia majú to záujem, pretože môžu kontrolovať veľkosť systému počas života tej siete a dáva im tam tiež možnosť zmeniť v ktorejkoľvek chvíli tie čísla. Tak to bolo v minulosti, taký je ten prípad súčasnou skupinou výnimkou a nezmení sa v tomto ohľade nič, ani keď náš návrh prejde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto z zástupcov výrobcov? Ďakujem pekne, ja budem veľmi stručný. Odznelo tu mnoho otázok, ktoré sa týkajú vplyvu tohto nariadenia na udržateľné a ekologické vozidlá, ďalej na zamestnanosť, na výrobu. Možno sa nedá odpovedať na všetky tieto otázky v dopadovej štúdii. Je veľmi ťažké posúdiť presne, aký dopad bude mať toto rozhodnutie. Ja môžem predniesť iba svoj osobný názor a to je, že toto nariadenie bez ohľadu na to, ako ho budeme aplikovať, nebude mať žiadny vplyv na výrobu vozidiel, na vývoj nových eh, elektrických vozidiel. A to preto, že to nie je ani zámer tohto naradenia. Ak výrobcovia automobilov sa chcú uberať za toho elektronických, elektrických vozidiel, tak ich predajcovia budú predávať. A takáto skupinová výnimka nejako nebude ovplyvňovať tento proces. Ďalej, čo sa týka dopadu na zamestnanosť, aj tu myslím, že tento dopad je veľmi obmedzený. Je pravdou, že je veľmi málo výrobcov, ktoré, ktorí sú výrazne ziskoví v tejto chvíli a ešte menej predajcov, ktorí sú výrazne ziskoví v tejto chvíli. Sme teraz v situácii a v oblasti, kde tie e, zisky nie sú nejaké príliš vysoké. Musíme niečo spoločne urobiť, aby sa to zmenilo. Možno predajcovia by úplne skrachovali o niekoľko rokov z nejakých dôvodov, ale to nemá nič dočinenia s blokovou, so skupinovou výnimkou. Je to iba preto, že sa jednoducho nebude predávať možno dosť vozidiel a to môže viesť aj k stratám e, pracovných miest. Prečo si myslíme, že tento návrh je ešte stále dobrý? Je to preto, že ruší niektoré obmedzenia, ktoré platili v súlade s účastným nariadením e, v porovnaní so všeobecným nariadením, ktoré sa týka všetkých ostatných oblastí. Ak výrobcovia budú mať e, väčšie slovo eh, vo, v rozvoji eh, svojej predajnej siete. Myslím si, myslíme si, že to bolo pri, prospešné, pretože predajcovia sú pod veľkým tlakom a spoločne predajcovia aj výrobcovia musia hľadať riešenia tejto situácie. Nemyslíme si, že je vhodné ponechať hľadanie týchto riešení jednotlivým predajcom. Možno nájdú nejaké riešenia, ktoré sú vhodné iba pre nich, ale nebudú vhodné pre celú sieť. Musíme sa snažiť dosiahnuť také siete, ktoré budú slúžiť všetkým spotrebiteľom čo najlepšie. Vieme, že nie sme pripravení. Ešte v tejto chvíli snažíme sa nájsť riešenie na problémy, ktoré ešte stále sú na stole, tak aby sme zabezpečili dostatočnú predajnosť Máme záujem na tom, aby e, predajcovia e, boli čo najvýkonnejší. O tomto nemusíte mať žiadne pochybnosti. A ešte posledná vec. Dopad na krajinu, ako je napríklad Fínsko, e, čo sa týka multibrandingu, už som to spomenul, vo Fínsku bolo, bol multibranding veľmi rozšírený. Ešte pred touto skupinovou výnimkou multibranding bol rozšírený aj počas období, keď platili odlišné nariadenia a vzhľadom na fungovanie a na geografické aspekty tejto krajiny nemyslíme si, že v multibrandnej budúcnosti by sa úplne vykinožil, pretože takáto krajina si nemôže dovoliť predávať každú jednu značku vozidla osobitne. To jednoducho e, neplatí len pre Fínsko, ale aj pre takmer celú Škandináviu. Ďakujem. And the motoring... Ďakujem pekne. A teraz eh, zástupcovia predajcov a opravárov. Eh, ďakujem pekne veľmi stručne. Vo všeobecnosti môžem povedať, že je v záujme výrobcov, aj predajcov, aj zamestnancov a taktiež potrebiteľov, aby sieť fungovala zdravo a správne myslím teda distribučnú sieť, pretože to si zasluhuje napokon aj samotný výrobok a nie je v záujme žiadnej zúčastnenej strany, aby distribučná sieť nemala eh, vhodné zisky na to, aby mohla zamestnať dostatočný počet ľudí, aby poskytovali kvalitné služby spotrebiteľom. My sa snažíme navrhnúť, eh, aby tento návrh eh, nenarušil tú jemnú rovnováhu, ktorú sa nám práve podarilo dosiahnuť vo vzťahu medzi týmito zúčastnenými stranami. A to, tento návrh okrem toho tiež ignoruje rozsiahle dotácie, ktoré e, prebiehajú na sekundárnom trhu medzi autorizovaným e, autorizovanou skupinou e, opravárov a tiež ďalšími zúčastnenými tejto siete výrobcovia ich pôsobenie na primárnom trhu, najmä čo sa týka aj rozhodnutia o rozsahu svojej predajnej siete a distribučnej siete, to do istej miery ohrozuje to, že niektorí predajcovia skrachujú a budú v tejto siete prázdne miesta. To sa prejaví buď na primárnom alebo na sekundárnom trhu a naruší to fungovanie týchto sietí a nový prvok na trhu veľmi ťažko bude schopný obstáť v konkurencii, ku ktorej dôjde v dôsledku tejto situácie. Okrem toho aj tí, ktorí sú, ktorí majú v pláne vstúpiť na tento trh, možno um, firmy, ktoré sú z tretich krajín, možno firmy, ktoré vyvíjajú úspornejšie elektrické vozidlá, pre nich bude o mnoho ťažšie vstúpiť na tento trh, ak nebude fungovať duálny branding eh, s podporou výrobcov. Ďakujem. Thank you very much. And... Um, Ďakujem. To come back to multibranding in Finland, it's apparently no problem. By som sa rada ešte vyjadrila k multibrandingu vo Fínsku. Um, myslím si, že pre spotrebiteľov by bolo vhodné, keby mali rovnaké príležitosti um, vybrať si za vozidel, ktoré sú k dispozícii. Podľa nás tento nový návrh ohraničuje možnosť výberu a tiež prináša zvýšenie cien. Podľa nás nie je vhodné spoliehať sa iba na dobrovoľné dohody, tak ako sa to už ukázalo v minulosti, pretože neprináša želané výsledky. Čo sa týka sekundárneho trhu, tam sú ešte ťažkosti, v tomto sa zhodneme. A rada by som ešte doplnila pre tých, ktorí majú isté obavy o zamestnanosť a pracovné miesta. Nuž sekundárny trh poskytuje lokálne pracovné miesta, ktoré sa nebudú presúvať v blízkej budúcnosti nikam. Sú priamo vo vašich regiónoch, vo vašich členských krajinách a tam aj ostanú. Rada by som teraz vyzvala všetkých, aby si uvedomili, čo priniesie táto zmena. Dohodli sme sa na tom a chápeme, že výrobcovia sú v ťažkostiach, ale celá sieť je v ťažkostiach a sekundárny trh zohráva dôležitú úlohu pre spotrebiteľov, ale aj pre otázky zamestnanosti. Teda na záver by som rada uviedla, že FIA by rada zachovala práva spotrebiteľov na plnú mobilitu a na to potrebujeme pravidlá, ktoré budú jasné. Chceme, aby trh fungoval čo najspravodlivejšie a dúfame, že sekundárny trh a pravidlá, ktoré pre neho platia, budú platiť už v druhej polovici tohto roka. A ešte všeobecnú otázku by som rada odpovedala, čo sa týka revízie, ktorá práve prebieha. Bolo na čase, aby táto legislatíva prebehla zmenou, ide o legislatívu BER, pretože naše autá sú v podstate už počítačmi na kolesách, teda aj e, my si musíme uvedomiť, že mm, aj v legislatíve sa to musí nejako odzrkadliť. To sa týka aj pravidiel záruky a tak ďalej. Pre nás by bolo vhodné, keby definícia bola rozsiahla, konkrétne definícia technických informácií a tiež obmedzenia, ktoré sa týkajú záruk a tiež možnosti multibrandingu. Ďakujem. Okay. Um, Ďakujem pekne. Malcolm by na záver chcel povedať ešte pár slov, no už a ja mu veľmi rada dám ten priestor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr, tak ako ste povedali už, určite veľa dôležitých vecí tu je, ale čas je obmedzený ste povedali, že váš výbor pripravuje uznesenie. Určite veľmi radi by sme k nemu prispeli aj náš výbor. No a ja myslím, ak by som sa mohol vrátiť eh, k smerovaniu týchto diskusí a ten verejný záujem o zmenu. Už no, mne sa zdá, že sme tu hovorili o jednej dôležitej veci a totiž komisia povedala a výrobcovia tiež, že oni chcú viac flexibility pre distribúciu, pretože to je v záujme všeobecného hospodárstva. Na druhej strane dílery tvrdili, že my by sme chceli viac flexibility a táto flexibilita, ktorú, ktorá sa zlepší pre e, spotrebiteľov, bude mať zdroj e, medzi dílermi. No a to je to, čo sme riešili v pôvodnom návrhu z roku 2002. A ja neviem, či komisia vo svojich dopadových štúdiách, ktoré som si dôkladne prečítal, neviem, či komisia dokázala obhajať to, že zmena tej flexibility e, definitívne vytvorí záverečnú rovnováhu záujmu. No a tak e, dôkazy spotrebiteľov a dílerov sú veľmi dôležité a nemyslím si, že boli zohľadnené. Ale komisia povedala, že vynútenie alebo vymožiteľnosť je samozrejme kľúčom celého návrhu, ale ak to je problém, neviem, že či navrhované zmeny veci nejak výrazne zlepšia. A komisia by dokázala uplatňovať prísnejšie súčasné nariadenie, tak by sme boli na tom lepšie. Takže ak uplatňovanie je problémom, tak tie zmeny nezdá sa, že veci posúvajú dopredu. Ja musím povedať, že ja som sa, ja už sa viac ako rok zúčastňujem diskusí o týchto veciach a hovoríme o potrebe zmien. Myslím, že komisia sama povedala, že, že je to založené na analýze z roku 2006 a rovnako som si zaznamenal bod, ktorý povedali dealery, a to tých 30% nákladov na distribúciu pred 20 eh, rokmi, keď som sa zaoberal hm, z výskumného hľadiska eh, touto oblasťou, tak toto číslo bolo veľmi vysoké, pretože s ohľadom na zľavy, ktoré dostali spotrebitelia, tak tie náklady boli nižšie. No a možno eh, sa dá zlepšiť efektivita distribúcie, ale nemyslím si, že to bude súvisieť s týmto návrhom no a faktom zostáva, že sme kde sme. No a je potreba stabilizovať tento priemyselný sektor a to podľa mňa sa dalo dosiahnuť pokračovaním ešte niekoľko rokov, ale máme, bol predlžený návrh, na ktorý musíme reagovať, ale pretože komisia má právo iniciatívy a exekutívy v tejto oblasti, takže my ich môžeme len poradiť. No a ja dúfam, že vo vašom uznesení, alebo v našom uznesení budeme mať možnosť odporúčiť niečo komisii. Ale následky budeme znašať aj neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne, Malkom. Ja myslím, že je jasné, že bez hľadu na to, čo sa stane, tak tu stále budú nejaké nevyjasnené veci a budeme sa musieť zaoberať aj naďalej. Je tu návrh unesenia a otázky na ústne zodpovedanie. Dostali ste to. Lehota na predkladanie pripomienok je 14. apríl. No a budeme hlasovať o tom na výbore EKON 19. apríla. Takže pripomienky požiadam vás predložiť čo najskôr sekretariátu. A budeme sa pokúšať v rámci týchto lehôd urobiť čo naj, najviac. No a na prvom plenárnom zasadnutí máje budeme hlasovať tak, aby sme jasne vyjadrili naše stanovisko ešte pred akýmikoľvek zmenami nariadenia. Takže veľmi rada by som chcela teraz poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto diskusí za ich príspevky, prípomienky, podnety a komentáre. Ostatní tiež nám zaslali množstvo príspevkov a mm, chcela by som všetkých uistiť, že poslanci ich čítajú a na záver budeme sa snažiť dosiahnuť vyrovnaný, vyrovnané stanovisko. Ďakujem pekne Malcolmovi za to, že prišiel no a o niekoľko minút prejdeme k bodu číslo 5 nášho programu. Ďakujem pekne. Right, we will now move on to point. Teraz prejdeme k bodu 5 na našom programe. Tak e, ak sa chcete, prosím, ešte rozprávať, prosím, e, odíďte z miestnosti, pretože boli by sme neradi, keby spravodajca musel bojovať e, o chvíľku pozornosti s vami. Teraz by som rada zapakovala Ešte jednu informáciu, čo sa týka vypočutia v stredu popoludní, čo sa týka ponaučenia z, z greckej situácie. Budem obmedzovať rečnícky čas v platení otázok, respektíve budem obmedzovať eh, to, že môžete položiť otázku iba na jednu jedinú tému a to iba počas jednej minúty. Budeme sa snažiť dodržiavať eh, ten istý formát, eh, ktorý platil na vypočutí komisárov. Bude možné diskutovať v krátkosti s koordinátormi a ostatnými pracovníkmi, ktorí ostanú ešte po tejto schôdze. Nebude to formálna schôdza koordinátorov, bude to iba mm, krátky briefing o tom, eh, aká je situácia a či by sme nejakým spôsobom mohli lepšie koordinovať eh, naše otázky na stredajšie podujatie. Teraz prejdeme k piatému bodu, cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore. Máme tu stanovisko Elisy Ferrera. Je to správa vlastnej iniciatívy. E, je, ide tu o legislatívnu iniciatívu. A teraz by som rada dala slovo Elise, nech sa páči. Speak in English for sake of clarity. Uh, After, after our first exchange... Budem hovoriť po anglicky, aby to bolo jasnejšie. Po prvej výmene názorov a návrhov 22. Um, februára sme veľmi usilovne pracovali na konsolidácii našich názorov a rada by som využila túto príležitosť a poďakovala by som regulátorom, politikom, akademikom, komisii a predovšetkým tieňovým spravodajcom za ich otvorenosť, za ich príspevky a očakávam, že v tejto práci budeme takýmto spôsobom aj naďalej pokračovať. Tiež by som rada poďakovala za podporu zo strany sekretariátu výboru EKON. A tiež by som rada zdôraznila, aké dôležité bolo vypočutie zo 16.3. Bola to skutočne veľmi veľká konferencia aj 19.3., ktorú zorganizovala komisia a rovnako sa konala 22.3. v Lisabone tiež ďalšia dôležitá e, konferencia k tejto téme. Je teda zaujímavé a zároveň aj upokojujúce, že sa nám podarilo dosiahnuť e, skutočne vysoký konsenzus Napriek problémom, ktoré vyvoláva táto situácia, ale v každom prípade sa nám podarilo vytvoriť určitý rámec správy pre bankový sektor a tiež sa nám podarilo stanoviť určité hlavné línie. V rámci tých dôležitých aspektov by som ja rada zdôraznila, že všetky strany sú pevne presvedčené, že EÚ musí využiť tento moment tromi spôsobmi alebo v troch smeroch. Musíme vytvoriť jasnú architektúru dohľadu, musíme posilniť nariadenia a legislatívu, pokiaľ ide o kapitál, e, kapitálové pomery, zadlženia, primeranosti a tak ďalej. A tiež musíme vytvoriť rámec pre e, managing alebo riadenie kríz v Európe. Všetky tieto aspekty sa potom ďalej vyvíjali a Európsky parlament tu zohral historickú úlohu, pretože všetky tieto úlohy istým spôsobom združuje. V tejto správe sa ja snažím vytvoriť určitý impuls, ktorý by mal tento celkový rámec posilniť. Cieľom je vytvoriť e, veľmi ambiciózny, robustný, ale zároveň reálny návrh a získať širokú podporu v rámci celého politického spektra a v tomto duchu aj spolupracujeme. V súčasnosti máme k dispozícii návrh správy. Nebudem zachádzať do všetkých detajlov, ale v každom prípade by som zdôraznila štyri základné odporúčania. To prvé, Stanoví sa určitý smer, aby sme vytvorili spoločný režim riešenia podobných situácií. Je to veľmi ťažká, zložitá úloha, bude to aj veľmi dlho trvať, ale to je aj dôvod, prečo e, podporujeme tú štruktúru e, zo spodu nahor, aby sa táto štruktúra, tento európsky rámec mohol vytvoriť. Pevne veríme, že musíme pracovať na tom kolegiu dozoru. Musíme zapojiť aj zástupcov ministerstiev financií. Musí existovať to memorandum porozumenia a musí fungovať tak, ako vzniklo v roku 2008. A musí fungovať pod e, vedením EBA, teda pod ten úrad európskych bank. Mali by sme vytvoriť spoločné pravidlá, harmonizovať pravidlá v prípade neschop, platobnej neschopnosti, mať spoločný režim, mať aj spoločné podmienky pre dohľad pre dozorné orgány, ktorý bude mať akýsi záložný plán alebo plán B. A mali by sme vedieť, alebo ako konať, reagovať v prípade takýchto kríz. A skôr než schválime tento plán, by sme mali mať tiež aj efektívne riešenie takýchto kríz. Takže mal by fungovať, mal by existovať určitý orgán, ktorý e, bude zložený z EBA, to je ten úrad európskych bank, potom to kolegium národných inšpektorov, ktoré budú pracovať v určitých národnej skupine, ktoré budú pracovať na stabilite, potom máme tie nesystémové banky, tam potrebujeme ten konsolidovaný dohľad, koordináciu EBA, v spolupráci s cezhraničnými e, skupinami a bankami a potom budú existovať aj lokálne dozorné orgány. V rámci týchto orgánov a útvarov dohľadu by mala fungovať e, skupina, ktorá bude hodnotiť to systémové riziko a mali by sme mať aj určitú sériu kvalitatívnych aj kvantitatívnych prvkov, ktoré budú môcť viesť alebo vytvoriť e, ten rating e, dohľadu. Tým sa vytvorí transparentný mechanizmus, e, pomocou ktorého môžeme pristúpiť k určitým zásahom. Táto séria takých spúšťačov alebo mechanizmov by boli súčasťou riadenia rizik a vytvorilo by sa takýmto spôsobom hodnotenie alebo rating dohľadu, dozoru. a Musíme vytvoriť potrebné nástroje, za, vďaka ktorým budeme zasahovať v čase krízy. To je určitá dlhodobá vízia. Musíme najprv začať e, riešiť e, tú najväčšiu koncentráciu rizika, to najväčšie riziko na základe prepojenia, veľkosti, koncentrácií. A v prvej fáze vytvoríme určitú skupinu systémových inštitúcií, ktoré e, budú zastupovať viacej ako 70 bankových aktív v Európe, hoci to môže byť aj objem 40 alebo 50 Bude to, alebo je to skupina vysokoprofesionálnych e, inštitúcií a mali by sme vytvoriť takýto útvar alebo inštitúciu, aby sme mohli riešiť tie problémy v prvej fáze. Budú teda existovať tzv. systémové banky, to je naše druhé, odporúčania, na, druhé odporúčanie. A tieto systémové banky by zasahovali a mali by sme možno vytvoriť niečo podobné ako smernicu pre podnikové právo. A niečo podobné by malo teda platiť aj v bankovom sektore, aby všetky banky povinne aplikovali a prijali e, túto smernicu, hoci niektorí hovoria teda, že budeme mať aj 20 režimov. To vedenie EVA, ktoré bude viesť tieto systémové banky, bude mať kolegium dozoru, to bude druhý prvok tohto zvláštneho systému pre systémové banky a to EBA bude musieť mať právomoci, aby mohlo zasiahnuť v prípade vytvorenia ratingu dohľadu a tiež by malo pracovať na definícii entity, teda banky, systémové banky, čo to je a aké mechanizmy alebo systémy treba zaviesť, aby takáto systémová banka mohla fungovať. Musíme tiež ponúknuť verejný zoznam takýchto inštitúcií. E, nimi sa bude zaoberať ten Európsky výbor pre systémové rizika. V každom prípade E, návrh takéhoto druhu tých systémových bank urobí tento výbor. A teraz otázka financovania zásahov alebo intervencií, pretože by nebolo dobré, keby sme mali schopnosť konať, ale nebať na to finančné prostriedky. Budeme e, vytvárať fond finančnej stability, na základe vyhodnotenia konkrétneho rizika. Tiež sme chceli vytvoriť e, tzv segregované fondy, tieto fondy by poskytovali okamžite finančné prostriedky k dispozícii a to vtedy, keby došlo k zlyhávaniu finančných inštitúcií. To by malo byť oddelené tiež od generálnych riaditeľstiev, pretože tie majú inú funkciu, ktorú sme mali ponechať tak ako ja. Mali by sme tiež vytvoriť hlavné smery, aby sa tieto fondy za takýchto situácií mohli využiť. Tieto fondy by mali byť spravované prostredníctvom pokynov, kde sa bude brať ohľad predovšetkým na likviditu, na ohľad na bezpečnosť, ale tiež eh, budeme brať do úvahy aj viacročné bezpečnostné programy, programy fungovania. Tieto fondy budú pos- sa budú poskytovať tak, aby sa investovali bezpečne, aby sme mali likviditu k dispozícii hneď ako to bude potrebné. Tieto štyri odporúčania riešia naše záujmy, obraňujú ich. Nechceme vytvárať alebo spôsobať nejaké dodatočné náklady a nadmernú byrokratickú záťaž. Chceme práve naopak rozdeliť kompetencie tak, aby sme mohli zasahovať aj v rámci bankových orgánov a nechceme otvárať nejaké alebo vytvárať nejaké nové agentúry. Chceme teda, aby sme mohli efektívne riešiť situáciu a musíme to riešiť v rámci toho bankového orgánu alebo orgánu pre bankovníctva v prípade finančných kríz. Budeme mať dohodu s vnútroštátnymi orgánmi dozoru a dohľadu, ale nemali by sme vytvárať nejakú väčšiu byrokratickú záťaž ani nové náklady. Je pravda, že je potrebné sa vyhnúť tomu, aby sa bankový sektor nejakým spôsobom zahltil novými požiadavkami alebo pravidlami. To je aspekt, ktorý treba mať na pamäti, ale tiež je pravda, že musíme konať. To znamená, že naše návrhy musia byť dostatočne ambiciozne, ale zároveň rozumné, a, musíme, a musia zodpovedať očakávaniam a požiadavkám, požiadavkám ľudí, ktorých zastupujeme. A toto je dôležité predovšetkým, keď hovoríme hlavne o tých príspevkoch do Fondu Stability. Kalkulácie sa teda musia robiť a prerátavať aj z dlhodobého hľadiska, rovnako ako príspevky do fondu stability musia brať do úvahy kapitálové požiadavky, aby to teda nebola nejaká nadmerná záťaž pre finančné inštitúcie. Aj na to sa musíme pozerať z dlhodobého hľadiska, ale v rámci nášho pohľadu budeme požadovať ďalšiu úroveň definícií a konzultácií, hlavne s bazilejským výborom. Tiež si uvedomujeme, že zrychlený prístup v rámci bank môže znamenať určité problémy. Máme hlavne dvojstupňový prístup k bankám. Je tá určitá kvalifikácia systémových a nesystémových bank. Ale obvykle musíme vychádzať, alebo treba vychádzať zo systému rovnakých pravidel pre všetkých, ale tento systém bude dobrý, keď postupne vytvoríme európsku stratégiu a architektúru. Pokiaľ ide o naše návrhy, musíme byť aj dostatočne koherentní. Teraz sa realizujú a prebiehajú viaceré iniciatívy a táto správa musí brať do úvahy aj úlohu jednotlivých orgánov a úradov, ktoré takto chceme ovplyvňovať. A tiež nesmieme zabúdať na už vytvorenú smernicu. Takže táto práca, tieto synergie sa musia posilniť, aby sme predložili koherentný, solidný návrh Zdá sa, že konsenzus konvergencia nie je možná. Spolupracujeme predovšetkým s fondom alebo vo vzťahu s fondom pre finančnú stabilitu a samozrejme berieme do úvahy aj návrhy iných kolegov, ktorí pracujú s touto otázkou. Takže sa spolieham na kolegov a dúfam, že vďaka ich príspevkom sa nám podarí dosiahnuť eh, konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni toho nášho európskeho bankového systému a zároveň eh, sa poučíme z minulosti a budeme ochraňovať našich sporiteľov aj daňových poplatníkov. Rada by som poďakovala za pozornosť a ako som už podala, rada by som teda vedela k tomu, že prispiete v rámci tejto spolupráce. Ďakujem. E, stratila som zoznam. Najprv pani Hübner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod chcela zablahoželať Lise, ktorej, k tomu jej úžasnému dielu. Je to vynikajúca správa, veľmi ambiciozná No a podporujem odporúčania Elisy pre komisiu. Avšak je tu pár vecí, na ktoré by som rada poukázala. Veci, ktoré buď neboli zapracované do správy, alebo ktoré e, sú dôležité pre použité mechanizmy v prípade cezhraničných kríz. Takže, poprvé si myslím, že je tu potreba ďalej prehlbovať úvahy o transferoch aktív medzi skupiny. Nuž, ja myslím, že vedenie bankových skupín môže nariadiť transfer aktív. Je to jednosmerná operácia ehm, tých likviditnejších pobočiek. No a na úrovni solventnosti pobočky je tu nedostatok eh, finančných prostriedkov na vyrovnanie dlhov alebo verite, uspokojenie pohľadávok alebo záväzkov voči eh, veriteľom. Takže na úrovni vedenia je to lepšie ako v alebo rieši to vedenie na mesto pobočky a to narúša hospodárskú súťaž. A eh, bod číslo 1.1, štvrtá odrážka tej správy sa o tom hovorí, kde hovoríte o tom, že cieľom je optimalizovať pozíciu vkladateľov a zaručiť im rovnaké zaobchádzanie vo všetkých krajinách. Takže podľa môjho názoru je pochybné, či záujmy členských štátov sa dostatočne zohľadňujú e, v, súč- v rámci súčasného návrhu, kde potreba zriadenia mechanizmu spravodlivého znášania e, bremien v rámci niektorých bankových skupín sa nerieši. No a existuje to riziko, že podľa súčasného návrhu likviditu um, bude poskytovať um, tá materská spoločnosť no a riešenie členskej krízy bude, rieš, bude na pleciach členského štátu. No a či sa týka uznesenia a insolventnosti. Myslím, že je dôležité vytvoriť integrovaný rámec na úrovni Európskej únie e, pre riešenie nesolventnosti. A to sa dá robiť buď harmonizáciou, no a ja myslím, že to je názor, ktorý je vyjadrený aj v správe, alebo by sa to dalo urobiť e, jednotným režimom na úrovni EÚ, e, kde skupina by sa pokladala za jeden subjekt a to znamená, že všetci veriteľia by mali rovnaké zaobchádzanie na celú európsky úrovni. No a druhá vec sa týka rozdielu alebo rozlišovania e, v rámci, správe, v rámci správy medzi systémovými a nesystémovými cezhraničnými bankami. Pri analýze za a proti som prišiel k záveru, že takéto rozlišovanie pravdepodobne vytvorí alebo spôsobí viac problémov, ako vyrieši. Aj keby kvantitatívne kritéria EÚ na určenie toho, ktoré banky sú systémovo relevantné a ktoré nie, v konečnom dôsledku je len takým dobrovoľným procesom alebo doplnkovým. No a tak ako poukazuje súčasná kríza, tak banky, ktoré boli pokladané alebo neboli pokladané za systémovo relevantné, boli nakoniec systémovo relevantné a potrebovali tiež zásah štátu. No a s ohľadom na obmedzený počet bank, to označenie systémov relevantné. Myslím, že je to dôležité tiež pre finančný systém. A nech sa stane čokoľvek, tak autority alebo e, ten fond ich zachráni. No a v tomto kontexte e, budú mať konkurenčnú výhodu voči ostatným bankám. Takže myslím, že v tomto prípade sa nevyhneme syndromu príliš veľké na záchranu alebo nejakému morálnemu a morálne dileme. Takže podľa môjho názoru by bolo lepšie aplikovať rovnaký režim pre všetky cezhraničné bankové skupiny, či už pobočkami alebo filiálkami. No a ja si myslím, že keď sa pozrieme na nedávne udalosti, tá kríza potvrdila, že tá prírodzená tendencia privilegovať národné e, časti bank pred e, pobočkami v iných krajinách. No a to je proti základnému princípu e, rovnakého zaobchádzania všetkých veriteľov a dlžníkov bez ohľadu na krajinu, v ktorej žijú alebo v ktorej majú založenú spoločnosť. No takže preto všetci aktéri musia byť zapojení do celého procesu riadenia kríz na celej EÚ, na to, aby sme predišli ďalším problémom. Myslím, že všetky cezhraničné banky, či už sú alebo nie sú systémov relevantné rovnakým spôsobom. No a posledná vec, myslím, teraz hľadíme do budúcnosti a pýtame sa, čo môžeme urobiť, myslím, že by bolo tiež dobré pýtať sa, ako banky fungovali ešte predtým, než sa začali venovať týmto pochybným aktivitám, ktoré spustili bankovú krízu. No, správa OECD je veľmi zaujímavá z tohto hľadiska, pretože OECD navrhuje návrat k starému systému, totiž e, zmena univerzálneho bankového modela na určité hondilgové spoločnosti, kde budú určité ochranné bariéry medzi jednotlivými e, sektormi banky. Sú tu rôzne výhody pre všetkých aktérov, ako aj pre samotné banky. No a v rámci takéto modelu by všetky bankové transakcie boli síce povolené, ale e, každá obchodná oblasť, podnikateľná oblasť by bola e, kapitálovo zaistená a vo vzťahu k druhým. No a čo sa týka k plánom eh, jednotlivých kontingentov, tak eh, všetky by mali vypracovať určitý plán do budúcnosti, ktorý by sa vzťahoval aj na iných. No a následok, následkom toho problémy z jednej z jedného sektora banky alebo časti banky by sa nerozšírili na druhý. Neviem, ako by sa to dalo urobiť a zapojiť, ale je to oblasť, ktorú by sme mali preskúmať. A dovolte mi povedať, ja ako tieňová spravodajkyňa som mala veľkú radosť o spolupráce s Elizou. A bola to výzva, a dnes je výzva taká vytvoriť systém, aby sme dokázali riešiť a vytvorili riadenie kríz bez toho, aby sme alebo aby sme zmenili správanie bank v budúcnosti. Ďakujem pekne, Kate. Ďakujem pekne. Aby som nadviazala na pani Hübner, už musím povedať, že povedala mnoho z toho, čo ja som chcela povedať, preto môžem byť o mnoho stručnejšia. Rada by som podiekovala spravodajkyni za úsilie, ktoré vložila e, do tejto správy. Chápem, že pre malé a stredne veľké banky v Európe toto funguje v podstate veľmi dobre, aj keď predpokladám, že harmonizovať e, legislatívu v oblasti Eh, programu Solvency podľa mňa je obrovským programom a nepodarí sa nám ho naplniť tak rýchlo. Myslím si, že sa musíme sústredovať na tých najväčších svetových hráčov, ktorí už v samotnej definície fungujú na cezhraničnej úrovni a nebudú spadať po tento režim, najmä v tej prvej fáze nechápem, ako ktorýkoľvek dohľadný orgán VU bude schopný eh, a bude mať dostatok zamestnancov na to, aby sledoval plnenie tejto legislatívy dostatočne. Chápem, že tie najväčšie banky počas krízy e, dokázali zamestnať až 60 pracovníkov z regulačného orgánu na skúmanie situácie. Teda, keď si predstavíme e, všetky tieto inštitúcie, bude to obrovský počet zamestnancov, ktorý bude potrebný. Keď sa pozrieme na fungovanie globálnej banky, ako európsky Európska jednotka pre šenie môže fungovať aj napríklad v spolupráci s americkými alebo azijskými hráčmi, ktorí majú obrovský podiel na trhu. Keď kolegium um, zástupcov dohľadného orgánu bude neschopné konať, nechápem, ako to bude vyriešené na globálnej úrovni, keď dôjde k obrovskému vystaveniu sa riziku aj v EÚ, aj na ostatných trhoch na svete. Tie najväčšie inštitúcie e, zdá sa nie sú pokryté týmto návrhom. Nariadenie bez hľadu na to, ako napokon e, bude fungovať, nezachráni našich najväčších hráčov a preto musíme do neho zakomponovať nejaké ďalšie opatrenia, ako napríklad tie, ktoré sa tu spomínajú v nariadení, ktoré sa spomínajú v dnešných Financial Times tam kolegium regulátorov navrhuje, aby e, sa e, zaviedli opatrenia, ktoré budú mať veľmi priamy vplyv na bankovníctvo. A regulačné orgány navrhujú, že banky by mali e, nezodpovednosť za desatinu z svojho imania a prekladať správy každoročne o spravovaní svojho majetku. Okrem toho by e, mali byť sprístupnené ústavné súvahy týchto najväčších inštitúcií tak, aby ľudia, ktorí sú postihnutí skrachovaním, mali prehľad o hospodárení tej banky. Alebo by sa mal vytvár, vytvoriť nejaký fond na riešenie takýchto situácií. Ako môžeme primeť takú cezhraničnú obrovskú banku na to, aby sa podielala na takomto systéme? Nuž, e, ako povedala pani Hubnerová, pobočka v Európe, ktorá nepodlieha rovnakým pravidlom ako materská spoločnosť a v prípade krízy musí podporiť finančne svoju materskú spoločnosť. Videli sme, e, k čomu došlo počas krízy e, s firmou Lehman Brothers, aj keď jej cerská spoločnosť bola riadenia tu v Európe, neposkytla kapitále najmä čo sa týka dôchodkového systému, aby sa pokryli potreby v Európe, keď e, to bolo potrebné. Myslím si, že tejto oblasti sú obrovské problémy s tými najväčšími inštitúciami a ja nie som si istá, ako presne tie návrhy, o ktorých rokujeme, aspoň čiastočne by boli schopné odpovedať eh, na tie najväčšie problémy a na systémové rizika, ktoré prinášajú tie najväčšie inštitúcie, nielen v Európe, ale aj na svete. Myslím si, že minimálne zo strednodobého hľadiska tie stredne veľké inštitúcie, pre nich to je celkom dobrý východiskový bod. Sven? Well, I uh, would also like to join in to, to warmly thank uh, Elise. A ja by som rád poďakoval Elise za jej vynikajúcu prácu a e, zhodneme sa v podstate na väčšine toho, čo sa uvádza v správe, aj na celkovom e, smerovaní tejto správy. Nemusím opakovať e, to, čo tu oznilo, čo chválili moje predrečničky, najmä čo sa týka otázok pobočiek a cerských spoločností a voči materským spoločnostiam má tiež problémy, ktoré sa týkajú zadefinovania systémového nestypového rizika čo najlepším spôsobom. Myslím si, že toto všetko stojí za zamyslenie. Ja by som rád položil na stôl ešte tri ďalšie otázky, ak dovolíte a myslím si, že by bolo hodné ešte pracovať a spoločne zalisovať s ostatnými tenami spravodajcami na vyriešenie týchto otázok. Poprvé, v dokumente nie je dostatočne jasné alebo dostatočne explicitne vyjadrené, že chceme, aby veriteľia platili o mnoho väčší podiel ako doposiaľ. E, došlo k tomu v mnohých krajinách, keď sa uskutočňovali záchranné, plány na niektorých inštitúcií E, spomína sa to síce v dokumente, ale nie dostatočne explicitne, do akej miery veritelia by mali dnes a predtým, ako sa zaeviduje e, nejaká položka. No a druhá otázka, ktorú považujem za rovnako dôležitú, vy ste spomenuli dokument OECD a všetky tie diskusie za pojmom narrow banking e, alebo akýmsi zúžovaním v rámci jednej banky. Počas krízy sme si uvedomili, že existuje nielen riziko tých najväčších inštitúcií, ale tiež vplyv e, tých väčších bank na politické rozhodnutia ste, že v rozličnej miere v jednotlivých krajinách, ale aj to e, súviselo s rozsahom pôsobenia tejto inštitúcie, s veľkosťou tejto inštitúcie. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako chceme vidieť naše banky v budúcnosti, ako im chceme umožniť, aby boli veľké. Myslím si, že tento režim krízových zásahov by tiež pomohol. Pomohol by k tomu, aby sme podporovali tie menšie banky, aby boli konkurencieschopnejšie na trhu voči tým najväčším a politicky vplyvnejším hráčom. Napríklad zavedenie poplatku, ktorý bude potrebné zaplatiť e, prístupe do fondu a to by sa malo tiež e, odvíjať progresívnym e, systémom. Myslím si, že celá táto otázka veľkosti bankovej inštitúcii sa bude musieť prebrať opäť, keď sa bude rokovať o reforme CRD4 a tiež o tom budeme musieť rokovať, keď o v vytvorení fondu, o ktorom sa tu hovorí. A v neposlednom rade je tu ešte otázka, do akej miery politika hospodárskej súťaže by mohla zohrávať o mnoho výraznejšiu úlohu v tomto smere. A tiež, keď budeme rokovať e, o našom e, postavení voči americkým kolegom, vidíme, že aj ten nový návrh e, z ich strany je v podstate namerený rovnakým smerom ako náš. Ja by som bol rád, keby sme diskutovali o tom, či sú iba systémovo významné banky, alebo či by sme mohli zajovedovať nejaké eh, rozsiahle fondy, ktoré by spadali mm, do tejto oblasti. Všimli sme si, že po LTCM eh, sa vypracovala správa ESMA a tá sa zaoberala vytvorením Európskeho fondu. Toto všetko je v správe ESMA. Myslím si, že mali by sme o tom rokovať podrobnejšie, do akej miery by tieto dve veci mali byť prepojené aj v tejto správe. Ďakujem. A teším sa už teraz e, na ďalšiu spoluprácu na tomto dokumente. Ďakujem. Right, thank you. Um... Ďakujem pekne. Teraz prečítam zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. A ak už sa niekto neprihlásil, už nebude mať možnosť. Vicky Ford, Astrid Luling, e, Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klute, and myself. Any, anybody else? No? Right. In that case, you're next, Vicky. Vicky Ford, ďalšou rečničkou. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať na to, čo môžeme urobiť pred bankrotom, aby sme zmiernili alebo znižili pravdepodobnosť bankrotu. Myslím si, že eh, výsledky vašej práce sú vynikajúce a v podstate už e, obsahujú aj výsledky rokovaní z posledných mesiacov. Čo sa týka prvého bodu, myslím si, že tam sa spomína veľmi dobrý zoznam cieľov. Podľa mňa je dôležité najskôr stanoviť ciele, prečo potrebujeme finančníctvo, musíme prístup, zabezpečiť prístup ku kapitálu a musíme sa snažiť zmierniť riziko. A v podstate to robia banky, tie sprístupňujú kapitál a e, pomáhajú ľuďom riadiť risky, ktorým sa vystavujú. Rizika. Ja by som rada eh, sa vyjadrila k otázke rovnakého zaobchádzania so všetkými hráčmi vo, v celej tejto sieti v Európskej únii. Myslím si, že v skupine veriteľov, ktorí sú vo svojej podstate odlišní, hovorím predovšetkým tých nezabezpečených veriteľov, je potrebné pristupovať odlišne k malým a stredným podnikom, k veľkopredajcom a malopredajcom. Keď sa pozrieme na rozdelenie prístupu k týmto jednotlivým druhom veriteľov, môžeme presne zadefinovať, aké rizika chceme zmieriť, komu chceme pomôcť a kto by mal príjmať takéto rizika tak, aby tí dlhodobí držitelia dlhopisov, aby neniesli na svojich pleciach príliš veľké riziko, ktoré je pre nich neúnosné. Hovoríme tu o harmonizácii, regulácie solventnosti. Myslím si, že v tomto smere je potrebné zosúľadiť všetku legislatívu, ktorá sa týka otázky nesolventnosti. To, čo tu odznelo, čo sa týka presunov, hotovosti a celého imania, ku ktorému došlo a to spôsobilo obrovské problémy na cezhraničnej úrovni. Mňa by zaujímalo, či v tomto procese prispôsobovania sa by sme mohli zvážiť možno obdobia počas ktorých e, by firma, ak sa blíži k bankrotu, by mohla zvážiť, e, ktoré z ktoré vykonala v minulosti, e, by bolo možné stiahnuť, aby nedošlo k bankrotu. Čo sa týka akési rady pre riziko, podľa mňa tento zoznam, ktorý sa to uvádza, je veľmi dobrý, ale myslím si, že je potrebné e, vypracovať aj zoznam, ktorého by sa mal držať každý jeden dohľadný orgán. Ak však budeme e, príliš zjednodušovať, to tiež nebude v prospech veci. Neznamená teda, že ak chceme limitovať 10 kroky v jednej oblasti, že to musí byť celoplošné. Už nechcem zachávať, zachádzať do podrobností. Ja som sa napríklad pozrela na článok 136 smernice o kapitálových požiadavkách, kde sa hovorí o regulátoroch a o ich zvýšených pravomociach. No už oni potrebujú zvýšené pravomoci, ale v 136 tejto smernice sa hovorí o akokoľvek porušení e, tejto smernice. Neviem, či tento zoznam, keby sa tu uviedol práve na tomto mieste smernice, e, by mohol ešte zvýšiť e, našu istotu, že nedôjde k porušeniu. Tomuto sa ešte budeme musieť venovať. Myslím si teda, že otázka aplikácie smernice o kapitálovom, kapitálových požiadavkách eh, v ostatných častiach sveta podľa mňa je zaujímavá a, a je prepojenie na fungovanie e, celosvetových bank. Podľa mňa musíme e, sa najprv uistiť, že takéto, tak bude, zrkadlo bude fungovať aj inde vo svete predtým, ako ho zavedeme u nás v EU. Ďakujem pekne, Astrid. E, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som na úvod pogratulovala pani Ferreira za jej prácu. Je to skutočne veľmi dobrý základ na úvahy ale tiež by som naznačila niekoľko bodov, ktoré si zaslúžia, aby sme ich hlbšie preštudovali. Moja krajina Luxembursko bolo postihnuté veľmi silným spôsobom finančnou krízou z roku 2008. Eh, holandské banky a ich bankrod, eh, záchrana Fortisu a tak ďalej, to sú prípady, ktoré bolo treba súrne riešiť a cezhraničným spôsobom. A niektorí ale vyšli dobre z tejto situácie a máme, treba si z toho vyvodiť aj určité závery. Prvý záver. Potrebujeme väčšiu harmonizáciu a uvažovať o európskom rámci riešenia bankových kríz. A na tom sa, myslím, všetci zhodneme. A konkrétnejšie, potrebujeme predovšetkým sa uistiť, že materské spoločnosti, pobočky a cerské spoločnosti bankových skupín budú, e, budú, sa bude k ním rovnako pristupovať. A čo to vlastne znamená v súčasnosti aj v kríza roku 2008 to jasne ukázala. Materské banky, ktoré e, mali problémy, konali ako skutočné e, také vysavače, e, ktoré spôsobili, že vyťahovali najväčšie množstvo likvidity zo svojich filiálok a cerských spoločností. A je to fenomén, ktorému sa takmer nedá zabrániť, ale keď e, pri nejakom bankrote zasiahne skupina banka a došlo k tomu, a bohužiaľ nemôžeme tomu zabraniť ani do budúcnosti, tak tie úvodné aktívy cerských spoločností a pobočiek vlastne miznú. A to navždy a pre veriteľov. Jedine veriteľia materskej banky môžu očakávať, že čiastočne e, svoje e, financie a peniaze získajú naspäť. To je skutočná diskriminácia a je to hlboko nespravodlivé, tak ako to spomenula pani kolegyňa Hivnerová. A keď pani Ferrerová odporúča no, ten rovnaký prístup eh, pre eh, sporiteľov v členských štátoch, treba, myslím, viacej upresniť a žiadať európsky právny rámec v prípade platobnej neschopnosti bank a tento rámec by mal považovať bankovú skupinu vo svojom celku a aby mala rovnaké práva, rovnaký prístup a podmienky, či už ide o materskú banku, pobočku alebo cerskú spoločnosť. Podľa mňa je to rozhodujúci bod a som veľmi šťastná, že aj druhí kolegovia majú takýto názor. Otázka je, potrebná kompletná harmonizácia na európskej úrovni, alebo treba zaviesť 28. systém, ktorý by nahradil národný systém v prípade bankrotu. Ja na to nemám dokonalú odpoveď. Obe možnosti sú možné, ale čo je potrebné, rozhodne treba konať. A ďalší bod, tie systémové banky, aj to sa tu už spomenulo, ja by som urobila takúto poznámku, rovnako ako pani Hübnerová. Rozlíšenie medzi systémovými a nesystémovými bankami, je to skutočne želateľné? Toto rozlíšenie možno pre niektorých sa zdá užitočné, ale je to veľmi ťažko realizovať na základe akých kritérií objektívnych. To vôbec nie je jednoduché. Ak by sme išli týmto smerom, tak budeme mať úpravu pre sústavo, systémové banky na jednej strane a inú úpravu pre banky, ktoré majú cezhraničné aktivity. A ja si úprimne povedané nemyslím, že by to bola dobrá cesta, pretože každá banka má systémový význam, tak mm, dajme alebo venujme alebo podporujme viacej ten európsky rámec, e, ktorý sa bude venovať cez hraničným bankám. Bude to podľa mňa aj jednoduchšie, aj rozumnejšie. A na záver to e, riešenie e, postupov, likvidácie alebo platobnej neschopnosti finančných inštitúcií správa pani Ferejrovej žiada, aby špecifický orgán vznikol v rámci Európskeho úradu pre bankovníctvo. Nie som si istá, či je to dobrý prístup, pretože bankrot banky je tiež výsledkom zlého hodnotenia e, dohľadu a dozorcov. Videli sme to aj na e, verejnom vystúpení e, pána Konstancu a treba podporovať alebo pomáhať tým, ktorí zbankrotovali v prípade likvidity a tak ďalej. Ja o tom pochybujem a skôr by bolo rozumnejšie uvažovať o nezávislom orgáne, o nejakom správcovi, ktorého by bolo treba menovať a vytvoriť a to by možno aj zabranilo konfliktom záujmu. To je asi všetko zatiaľ z mojej strany a ďakujem pani predsednička za pozornosť. Ďakujem, Permauž, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem Elize Ferrerovej. Samozrejme, je to veľmi významná téma, ktorej sa venujeme. A je e, dôležité, že v Európskom parlamente, keď sa venujeme aj iným aspektom, ten balíček dohľadu a dozoru a tak ďalej, a ďalšie možnosti poschodia regulácie a tiež venovať sa tej tretej kapitole, e, ktorú jasne zadefinoval pán Larozier vo svojej správe, keď bol zodpovedný e, za tú úvahu o tom dozornom balíčku. Je jasné, že tá myšlienka toho, že ak systém má dobre fungovať, tak treba vedieť, čo sa vlastne stane za krízy. Je potrebné vedieť, čo sa vlastne stane, čo sa deje počas takejto krízy na európskej úrovni a je veľmi užitočné a dobre, že Európsky parlament vstupuje do tejto diskusie a venuje sa tejto problematike. Veci sú tak medzi sebou prepojené, že ja som znepokojená alebo mám obavu, keď vidím niektoré návrhy komisie a tam máme nejaké vertikálne návrhy, máme tu jednu otázku, jednu myšlienku denne a pozrieme, ako, sa, ako to funguje a chceme, aby to žilo, fungovalo, ale musíme urobiť aj určité rozhodnutie, nejakú diskusiu. Banky, by veľmi neboli spokojné, keby museli navýšiť svoje kapitálové zabezpečenie a akým spôsobom by sa potom aj prispievalo k tomu fondu stability a ako by sa riešili ťažkosti za okolnosti, kedy by mali problémy. A m, mm, takýto prístup nevedie nikam. A to je tá moja obava. No dobre, G20 sa veľmi nezaujíma o to, čo sa deje u nás, ale potom, keď tu vidíme závery G20, tak e, vlastne nikto nejak nesleduje, čo sa vlastne deje a potom zaznamenáme, že vlastne dojde k 180 stupňovému obratu. Ale ja si myslím, že my v parlamente, keď začíname diskusie, diskusie e, k kríze, k hospodárskej kríze a k riadeniu rizik, tak musíme si uvedomiť, že veci sú prepojené a banky si musia prijať, že posilnia svoju reguláciu a keď dojde k nejakej kríze, tak e, bude tam menej rizik a bude menej dôvodov žiadať od daňových poplatníkov, aby e, ich e, zachraňovali. A keď nemajú konsolidované kapitálové základy a tak ďalej, pretože by to bola nevýhoda, konkurenčná nevýhoda z oči vočím americkým kolegom a tak ďalej, no tak potom banky musia prijať tú diskusiu o tom fonde záchrany to je ten prvý bod a druhý bod. Venujem sa úvahe, ktorú e, už spomenuli viacerí kolegovia, a síce čo to je tá systémová banka. E, je to veľmi zaujímavé. Ja mám pocit, že tá myšlienka, ktorá cirkuluje v EÚ, vychádza zo zoznamu ECB ešte predtým, než došlo ku kríze a tam bolo nejakých 40 bank, no dobre. Ale kríza jasne ukázala, e, že nie sú práve tieto štruktúry problematické a musíme si veľmi dobre pozrieť islandský prípad. Aj írsky, islandský aj írsky. E, keď došlo k e, spusteniu určitého procesu v jednej krajine a tam došlo k absolútne bláznivým pohybom E, ktoré majú aj cezhraničný charakter a to žiada európske riešenie cezhraničných problémov. Čo je potrebné vedieť, že tá banka, ktorá spustila tento fenomén, či je aktívna v 15 krajinách a tak ďalej. Čo je pre nás zaujímavé je, aký dopad bude mať na vnútorný európsky trh jej situácia a či je to banka systémová alebo nesystémová, tak to neviem, či je podstatné. Druhá otázka, e, tam toho nejakého štábu alebo výboru, ktorý by mal riadiť tieto banky. Keď o tomto hovoríme, a ja dúfam, že spravodajkyňa bude môcť trošku viacej potlačiť pri tej harmonizácii, to je celá tá otázka tých stresových testov dobre, keď sa robia, tak sa robia dopadové štúdie a tak ďalej a tak ďalej. A keby ten štáb alebo tá riadenie by, e, či by mal povedať, e, že kedy aplikovať testy, ale nie, tie testy by mali práve že ukázať, akým spôsobom za určitých okolností bude banka konať a či je potreba harmonizovať v prípade bankrotu. Ja si myslím, že je tu obrovský konsenzus Vieme veľmi dobre, že úloha vôbec nebude jednoduchá. A ešte posledné dve poznámky. Prvá. E, v tomto pucle, ktoré tu máme, jednotlivé čiastočky nie sú vždy jasné. A ja ako spravodajkyňa výboru pre hospodárskú krízu ak sa vždy pozrieme, ak sa pozrieme na nejakú legislatívu len z hľadiska jedného cieľa, tak možno zabudneme ten globálny cieľ, to je to fungovanie našej ekonomiky, našho hospodárstva z dlhodobého hľadiska, udržateľne na eh, takých návrhoch, ktoré sa týkajú konkurencie schopnosti, tak tam máme napríklad eh, Fond stability veľký bank, ale paralelne je tam aj myšlienka záruky systému vkladov a to je veľmi dôležité, aby sme paralelne na tom pracovali. Ja veľmi dobre chápem, čo navrhuje spravodajkyňa, ale neviem, či banky by nemohli robiť obe veci. E, ten minimálny základ by mal byť taký tá harmonizácia a európska definícia systému e, záruky vkladov. Keď sme na európskej úrovni minulý rok navýšili tie limity, ktoré zaručovali e, vklady, tak sme požiadali Európsku komisiu, aby predložila konkrétny návrh k tomu, ako by bolo možné dosiahnuť harmonizáciu v tejto problematike. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme na komisiu trochu podtlačili, aby prišla s takýmto návrhom. A posledný bod, financovanie Fondu stability ja si myslím, že je rozhodujúce, aby sme sa uistili, že to nebude znevýhodňovať e, sporiteľne alebo teda depozitné banky. A pre tie banky, ktoré sú najrizikovejšie alebo ktoré môžu spôsobiť tieto cezhraničné systémové rizika. No a samozrejme, pokiaľ ide o štruktúru odmeňovania alebo o fungovanie v trading bunku, tak na to všetko to, treba tomu venovať prioritnú pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán Peter Skinner. Ďakujem Elise za všetko jej úsilie. Nepochybne sme potrebovali takýto dokument, ktorý nám objasní túto problematiku. Ukazuje sa z odporúčaní viacerých, e, že to smerovanie nie je vždy úplne rovnaké, ale v každom prípade je dobré, že tento prístup na základe rizika, ktorý bol aj základom balíčka Solvency 2, e, že bol správny, pretože obchodné modely sú odlišné aj v bankovníctve, aj v poisťovníctve, ale aj v iných oblastiach. Tam, kde ide o také obrovské množstvo kapitálu. Ako iste vieme, je tu istá obava, že veľmi rýchlo, bez uvedomenia si toho, čo by mal urobiť eh, fond stability. Mali by sme sa najskôr na tým zamyslieť. Isté, že musíme sa sústredovať predovšetkým na bank, bankovníctvo, to je jasné. Čo sa týka časového plánu, myslím si, že ten je správny, je vhodné do konca roka 2011 počkať si na návrh komisie, potom pracovať na tomto návrhu v parlamente Mm, podľa mňa je vhodné posunúť sa od toho dnešného modelu, keď už máme zhruba predstavu, ktorá sa potom bude prejednávať najbližší rok, ale myslím si, že tento začiatok je vynikajúci a môžeme eh, nadviazať na tieto princípy, ktoré sú tu stanovené. Rád, rád by som sa opýtal na eh, jednu vec. Vieme, sa stredujeme na banky, vieme, že banky spôsobili väčšinu problémov eh, v Spomenuli sa tu aj kapitálové a poisťovacie trhy a tie tiež e, utrpeli v dôsledku krízy, ale boli dopady rovnaké. Myslím si, že dopady boli odlišné. Boli tam problém v bankovníctve, na kapitálových trhoch, v poisťovníctve, ale nie vo všetkých oblastiach rovnako. Preto musíme rozlišovať, e, ako budeme pristupovať týmto oblastiam. Teda, čo sa týka zriadenia Všeobecného fondu, myslím si, že tu si musíme uvedomiť, že skutočne hovoríme o, tak povediať, tej systémovej časti bankovníctva. Parlament diskutoval aj o tom, ako pristúpime k správe Ferrera z hľadiska časového plánu, pretože keď hovoríme o um, dohodách EPA, o ESMA, o IOP, o týchto troch orgánoch, ktoré vzniknú veľmi rýchlo, je tu horizont, ktorý prinesie potrebu zamyslieť sa nad plánom podľa mňa je vhodné postupovať tak, ako to navrhujete vy. Podľa mňa je vhodné diskutovať podrobne a nie len v rýchlosti vypracovať nejaké konkrétne návrhy. Myslím si, že keď sa budeme oberať e, týmto návrhom, myslím si, že uznesenie, ktoré sa týka vytvorenia fondu, to by malo viesť k tomu, že upustíme od všetkých pozmeňovacích návrhov, ktoré by nás nejakým spôsobom viazali e, k fondu ktoré si vážia na tieto tri inštitúcie, ktoré som spomenul. Podľa mňa je vhodné držať sa vhodného časového plánu, aby sme neniesli my sami na svojich pleciach zodpovednosť, ale aby sme ukázali, že sme ochotní to riešiť. Ďalej, čo sa týka morálneho rizika alebo akejsi nebojácnosti niektorých bank, aj keď ich podnikateľský model nečelil testom, a nemôžu si myslieť, že bude fungovať, aj tak nie sú ochotné akceptovať riziko a uvedomiť si ho. Podľa mňa ten poplatok, e, o ktorom sa hovorí, akýsi antipoplatok, e, je potrebné o ňom dostatočne diskutovať. Pán Kličovský, ktorý tu bol v Spojených štátov e, a so ktorým sme rokovali o systémovom riziku, on si myslel, že je to riziko, ktoré sa týka minulosti a nedá sa predpokladať do budúcnosti. Keď hovoríme o systémovo rizikových bankách, hovoríme naozaj iba o cezhraničných bankách. To je to, čo ste spomenuli. Je tu um, ehm, nie len Islandská banka Islandik, ale aj Nemecká banka, Landesbank, aj v jej prípade bol, um, boli rovnaké okolnosti a to viedlo k krachu britskej banky Northern Rock. Um, a to veľmi výrazne narušilo fungovanie celého britského hospodárstva. Teda musíme sa zamyslieť nad tým, ako presne to nastavíme a zamyslieť sa nad e, ponaučeniami z minulosti predtým, ako príjmeme nejaké rozhodnutia do budúcnosti na zriadenie tohto fondu. Ďalej, čo sa týka bank, ktoré už teraz fungujú a už teraz e, majú cerské spoločnosti v celej Európskej únii a nemajú dostatočné kapitálové krytie, v krajinách, kde pôsobia a spoliehajú sa na kapitál svojej materskej spoločnosti bez vyhodnotenia rizika. Musíme si to uvedomiť a snažiť sa to nejako vyriešiť. Zároveň nesmieme to ignorovať. Myslím si tiež, že keď dosiahneme rovnováhu v prístupe tohto odvetvia a tiež keď si uvedomíme, že tieto e, financie budú k dispozícii e, v dočasnom horizonte, že sa budeme uberať tým najsprávnejším smerom. Ďakujem pekne. Teraz Antony. Ďakujem. V prvom rade by som pogratuloval Lise Freire, pretože predložila návrh správy, ktorý je veľmi dobre komponovaný Sú tam tri také základy piliere regulácia, dozor a odpoved na krízu. Je jasné, že v prípade krízy nemôžeme stále myslieť na autoreguláciu a na nejaké fragmentované dohľady. Tiež zdieľam eh, spravodajkyne myšlienky. Potrebujeme európsky ramec Nesmieme zabúdať na záujmy tak akcionárov, veriteľov, vkladateľov a tak ďalej. Nemôžeme mať systém, v ktorom len niekoľko málo ľudí z nich e, má obrovské zisky a mnohí to, na to doplácajú. Ale zároveň musíme byť koherentní vo všetkých členských štátoch a keď chceme zodpovednosť aj na európskej úrovni, tak potrebujeme vedieť, aká bude zodpovednosť týchto cezhraničných skupín. Preto je potrebný ten rámec a aby sme vytvorili tie jasné plány, musíme ich zadefinovať, aké budú stresové testy a aké sú parametre, ktoré treba stanoviť. S tým súhlasím. Potom tie systémové banky, Máme tu systémové rizika, ale podľa mňa existujú aj systémové banky a my by sme mali byť schopní ich identifikovať. Čo by som tu chcel predniesť? Ak chceme urobiť identifikáciu systémových bank, tak ja si myslím, že by sme to mali robiť na základe multilaterálnej metódy. O to sa snažíme aj v G20. To znamená, že nechceme ustúpiť z tej európskej perspektívy aj my potrebujeme a chceme mať čisto európske kritéria, ale tieto by nemali byť nekompatibilné z multilaterálneho hľadiska. Mali by sme ísť možno ešte ďalej. A preto v tomto teréne by sme nemali prichádzať príliš skoro s nejakými unilaterálnymi návrhmi, ale mali by sme skôr počítať s multilaterálnou odpoveďou, aby sme videli, ako z európskej perspektívy budeme odpovedať na tieto problémy. Tiež sa tu hovorí o Európskom fonde finančnej stability. Dobre, hovorí sa tiež o fonde pre záruku vkladov. No dobre, ale takéto fondy fungujú nielen ako záruka vkladov, ale aj na eh, reštrukturalizáciu, pretože je jednoduchšie reštrukturalizovať takúto banku, aby bol potom operatívnejšia. A tieto fondy teda môžu byť aj reštrukturačnými fondami. A keď máme napríklad investičné banky a depozitné banky, čo spôsobilo krízou, napríklad to, že nebola dostatočná ochrana investorov. Preto došlo k určitým prípadom a potrebujeme určité mechanizmy, potrebujeme aj schému záruky pre investorov a táto schéma by bola užitočná. A zabránilo by sa tomu, že by to bola vždy tá verejná pomoc, ktorá by musela zasiahnuť v každej situácii. Preto je potrebná táto úvaha. A aj keď bude existovať ten fond systémovej stability, mali by sme zabrániť tomu, tomu, aby sme mali rôzne úrovne bezpečnosti na európskej úrovni. Ak sú depozity vklady, tak akým spôsobom ich ochraňovať, ako ochraňovať e, sporiteľov a tak ďalej, aké to majú byť parametre, e, zvyšovať tieto parametre, aby tieto parametre ale boli rovnaké za každých okolností. A to mňa znepokuje, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. Ďakujem pekne, Jurgen kľud. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel nadviazať na príspev kolegyne Hübner. Ona hovorila o správe OECD. Ja som si tú správu tiež pozrel a jej obsah považujem za veľmi zaujímavý, hlavne čo sa týka príčin krízy a návrhov na riešenie. Ako som bolo povedané, OECD navrhuje, aby obchodné a investičné banky boli oddelené. No a to kvôli tomu, že tie banky, ktoré už ktoré neboli, neboli činné mm, na poli investícií, dokázali krízu veľmi dobre prežiť. No a to by sa dalo považovať za príčinu krízy. To je teda veľmi dôležitý moment pre vznik krízy. No a preto ja by som bol za to, aby sme sa zaoberali týmto aspektom. Už OECD to nie je len tak hocikdo. Je to veľmi uh, vážené grémium. No a obmedzenie veľkosti bank a, a tá problematika sa začína riešiť týmto návrhom keď banky a ich ručenie nie je viac prepojené, tak to je tiež nepriame obmedzenie veľkosti bank a tým sa tiež hovorí o systémovosti alebo relevantnosti v rámci systému. Ja som teda len za to, aby sme sa zaoberali ešte raz týmto aspektom a v tejto správe ho ešte raz zohľadnili. Ďakujem pekne. No a Sylvie? Ďakujem, mrzí ma, že som prišla neskoro. Len jedna poznámka v mojom mene a ako hovorkyňa tiež Ole Šmita. E, tá moja osobná otázka tých e, systémových rizik alebo nie, my sme si kladli túto otázku, aj keď sme vytvárali ten európsky výber pre systémové rizika. A myslíme si, že je veľmi ťažké zadefinovať takéto riziko, pretože je možné niečo zabudnúť a potom sa vytvorí vákum v legislatíve, ktoré by bolo ešte nebezpečnejšie. Takže ja si myslím, že tu musíme byť veľmi opatrní a v mene kolega Šmita, ktorý prosí o spravedlnenie. On má tiež teda obavy, pokiaľ ide o túto nediferencovanosť a rovnaký prístup k bankám. A tiež by chcel poďakovať pani Ferejrovej za jej spravu, tak som vlastne mala začať a súhlasí s tým prístupom, aby sme žiadali od komisie, aby ešte pred koncom roka 2011 predložila rámec krizového riadenia, aby e, bol jasný rámec tých spoločných pravidiel a tiež sa venovať otázkam platobnej neschopnosti a upozorňuje predovšetkým na to, že že je dôležité, aby daňoví poplatníci neboli vždy tí, e, ktorí platia a poukázal na to, že Švédi e, vypracovali veľmi zaujímavý e, systém. Pani Ferrerová to zachytila, ale myslím, že švédská skúsenosť je veľmi zaujímavá. Vypočuli sme si to na jednom vypočutí a ona veľmi uspokojivým spôsobom sa dostala z veľmi silnej krízy v 80. alebo 90. rokov, teda tá švedská situácia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že to okrem mňa už boli všetci rečníci, takže ja tak ako ostatní veľmi srdečne vítam správu Lízy, Elízy, no a viem, že keď ste sa začali zaoberať touto problematikou a keď človek začne zaoberať touto problematikou, tak nájde veľmi veľa otázok, dokonca viac ako odpovedí. No a ja som sa zúčastnila konzultácii, Eli, Eli sa tam bola a hovorili sme o insolventnosti alebo o nariadení insolventnosti, netreba o tom viacej hovoriť. hovoriť. No, už dilema je, že nepotrebujeme nejak tešiť na ambície, ale súčasne hľadáme čo najrychlejšie riešenie. A žiadame od komisie niečo už do konca budúceho roka. No a to ohľadom na veci je pomerne rýchle riešenie. Musíme nájsť tú rovnováhu. Keď sa budeme zaoberať transfermi aktív, tak ako viacerí spomenuli, tak už v Solventnosti 2 sme sa tým zaoberali. Nedokázalo sa nám, nedokázali sme to vyriešiť. No a ja si myslím, že sme tak naznačili cestu smerom k tomu plánu, ako ukončiť prevádzku nejakého, nejakej mm, spoločnosti. No a ja som hovoril o nejakej spravodlivej distribúcii v čase mm, aktív a to by malo byť viac ako len ako e, nejaká posledná vôľa. Nie, malo by to byť nejaké plánovanie dedičskej dane alebo dane z dedičstva. Už veľmi skoro musíte vstúpiť do toho procesu a riadiť tie transfery, ktoré bežia zatiaľ, čo je človek vlastne ešte živý a zdravý. Nuž, to bude veľmi náročné a ja si myslím, že je správne eh, riešiť to režimom 28 len pre banky, pretože inak eh, to bude príliš veľké sústo. No a ak sa budeme púšťať do všeobecného práva obchodných spoločnosti, eh, inak je zaražajúce a smiešné, že očakávame jednotný vnútorný trh, alebo chceme jednotný vnútorný trh a nemáme mechanizmus na cezhraničnú nesolventnosť. To je skutočne veľká chyba. Potrebujeme ambície na riešenie a toto je krokom. No a čo sa týka záchrany, záchranných fondov, ak existujú, a mnohí o tom hovorili, a pravdepodobne niečo také sa zriadi, musí byť aj nejaká nejaký postih za ich využívanie, pretože inak to bude veľký, veľké morálne riziko. Takže buď ešte predtým, než ich začnete využívať, alebo v momente, keď začnete z nich čerpať prostriedky, tak uh, ľudia, ktorí podstupujú tie rizika v banke, musia za to nejakým spôsobom zaplatiť. Uh, už sme hovorili o mechanizmoch, a niektoré mechanizmy uh, zmeny kapitálu vyzerajú veľmi lákavo No a rovnako to, čo si povedala eh, Elisa o, eh, o tom, že tie záchranné fondy sú tiež kapitálom, takže nie, že vyťahujeme veľa ehm, kapitálu z bank a žiadame na to, aby poskytovali eh, viacej kapitálu. Vidím, že to je trošku nekonsistentné, pretože hovoríme, že chceme nové druhý kapitálu, konvertibilný kapitál. Možno tieto záchranné fondy budú tiež kapitálom no a potom v smernici o kapitálových požiadavkách sa čoraz viac vzdialujeme a chceme to čo najjednoduchšie. Takže tu je istý, isté smerovanie, ktoré mus, na ktorým sa musíme zamyslieť a hľadať dlhodobé riešenia nemôžeme na jednej strane vytvárať také nezvyčajné nové veci a na druhej strane tvrdiť, že všetko bude jednoduché, pretože inak sa bude vec len komplikovať. No a ďalej treba rozhodnúť, čo budú vlastne tie fondy, e, pretože FT povedalo, Financial Times povedali, že e, keď sa pozrieme na ratingy anglických alebo bank vo Veľkej Británii, tak e, zdedená hodnota záruk sa rovná zisku bank vo výške 50 miliard, takže to budú skutočne obrovské fondy, obrovské sumy. A neviem, či si môžeme vôbec dovoliť ísť na takúto úroveň, takže treba mať iné veci, ktoré zakročia ako prvé. No a ako súčasť toho plánu a argumentov za separáciu mohli by sme skúmať veci, nejaké moduly samostatných eh, únikov alebo riešení. Samozrejme, isté niektoré zlyhajú. My sa však nebudeme dostávať do eh, situácií, že keď nejaká banka bude príliš veľká, eh, tak zachránime úplne všetko. Nie, určite nejaké časti z nej budú musieť zaniknúť. Myslím, že sme urobili veľmi dobrý prvý krok na ceste k niektorým týmto vesiam. Myslím, že dobre ešte predtým, než budete reagovať, poukázať na to, že keďže toto je legislatívna iniciatívna správa, má štruktúru, ktorá je taká rigidnejšia ako eh, v bežných prípadoch, eh, ktorí, tí, ktorí tu boli v poslednom volebné období vedia, ako sme sa vyrovnali so správou Rasmusena. Je tu prvá časť, ktorá mala také priamejšie myšlienky a potom e, sme však museli prejsť k, ku konkrétnym návrhom, kde sme žiadali legislatívu. Teraz máme nové, nový rokovací poriadok, nové pravidlo 42 a sekretariát veľmi tvrdo pracuje na tom, aby sme zistili, čo to vlastne znamená e, s ohľadom na záverečnú podobu správy. Ale ja dúfam, že to bude určitá variácia toho, ehm, alebo tej situácie, ktorá ehm, tu bola v súvislosti s právou Rasmussen. Ale určite o, o tom dostanete ešte dostatočné informácie pred stanovenými lehotami. Elisa, ak chceš reagovať, nech sa páči, no a budeme sa snažiť, aby sme na, závere, na záver skončili trochu skôr a mohli sa pozovať s koordinátormi, takže požiadam ťa o stručnosť a rýchlosť. No, ďakujem veľmi, veľmi pekne. Ďakujem za všetky otázky, ktoré odzneli, za všetky prejavy podpory, ale aj kritické pripomienky. Ja som si urobila rozsiahle poznámky, ale veľmi rada by som ešte rokovala s každým osobitne, aby sme zakomponovali želenia všetkých e, do našho spoločného návrhu. Boli tu aj návrhy na vylepšenie môjho dokumentu. Ako vždy, Musíme sa uspokojiť s druhým najlepším riešením. Je to akýsi kompromis. Musíme si uvedomiť, kam sa chceme dostať, ale aj reálne, kam sa môžeme dostať. To je v podstate pod... To je podstate našho úsilia. Nebudem odpovedať každému rečníkovi osobitne. To by nemalo význam, ale myslím si, že všetka tá kritika, ktorá sa týkala e, transferov imania, transferov majetku, myslím si, že to je prepojené aj s istým politickým rozhodnutím, ktoré musíme urobiť. V tejto etape chceme posilniť všetko, čo súvisí s posilnením vnútorného trhu, alebo sa potom vrátime späť do nacionalistických, protekcionistických eh, postupov eh, podľa mňa a myslím si, že podľa celého parlamentu musíme sa orientovať skôr na integrovaný prístup, aby sme mali čo najsilnejší vnútorný trh, tak aby aj na medzinárodnej úrovni sme boli schopní posilniť eh, našu konkurencieschopnosť, ale predsa len zhodnotím zohľadním aj národné záujmy. Rada by som požiarkala jednu, jednu vec. E, tento postup harmonizácie sme dosiahli práve vďaka posilneniu kolegia dozorcov a diskusie, ktoré prebiehajú aj na pôde kolégia, aj medzi ostatnými orgánmi EVA. Teda myslím si, že v tomto spočíva riešenie, o ktoré by sme sa mali snažiť aby sme dospeli k revitalizácii, k obnoveniu e, memoranda porozumenia pre niektoré oblasti, aby bola zabezpečená prítomnosť ministrov financie, ktorí majú veľmi výrazné slovo e, z hľadiska presadovania národných záujmov. Týmto spôsobom by sme mohli dosiahnuť vzájomné porozumenie medzi inštitúciami o tom, aké metódy sa budú využívať na úrovni dohľadu, aby sme predišli situáciám, ku ktorým došlo v minulosti počas krízy. A síce, že e, zasadnutia dohľadných orgánov sa poprvýkrát venovali takýmto problémom a prvýkrát zasadali už v krizovej situácii, keď nebolo dostatočné vzájomné porozumenie na ich úrovni. Toto som teda chcela zdôrazniť. Máme tu politické rozhodnutie, ktoré musíme urobiť. Okrem toho, eh, ďalšia veľká oblasť sa týka systémových bank. Bola by som rada, keby sme si uvedomili, že Systémové banky nepovažujeme za úplne oddelené od ostatných bank. Chceme, aby sa zaviedli spoločné pravidlá, aby fungovalo vzájomné porozumenie na európskej úrovni, ale ak teraz začneme dávať do rúk EBA vedúcu úlohu v časoch krízy pre všetky cezhraničné banky, to by bolo absurdné. To je neprestaviteľné. Na druhej strane neviem, či všetky banky, aj cezhraničné banky by už teraz mali e, začať prispievať e, do fondu stability. Ale keď ich požiadame, aby do neho prispievali, isté, že tá záchrana, respektíve nezáchrana, bude musieť pochádzať e, z tohto systémového fondu. A to je opäť prepojené s EB a myslím si, že v tejto chvíli mm, ešte nie sme v tomto štádiu. Môžeme sa o to snažiť, ale ešte teraz nie sme. A podľa mňa to v tejto chvíli nie je reálne. A ešte posledná vec, tretia vec. Myslím si, že práve Vicky hovorila o tom, že sa musíme snažiť zachrániť systémové banky a to vytvára akési morálne riziko to sa tiež odzrkadluje aj v diskusii o tom, aký veľký by e, tento fond mal byť. Myslím si, že zámerom, teda zámer sa nespomína v správe, pretože sa tam, e, tak povediať, nevmestila. My sa snažíme dosiahnuť čo najlepšiu verejnú dimenziu služieb. Preto sa orientujeme na zásah Revitalizácia alebo eutanázia to sú dve o rozličné možnosti, ale keď sa poberieme cestou e, eutanázie alebo rehabilitácie, rehabilitácie, musíme mať jasnú predstavu o tom, v tom konkrétnom prípade, v tej konkrétnej banke, kto to zaplatí. Preto odporúčam, aby sme v takýchto cezhraničných e, prípadoch e, veľmi jasne uviedli, kto presne zaplatí za krachnúcu banku a kto ju zachráni a kto poniesie to riziko. Toto môžeme poňať všeobecne. Môžeme si stanoviť spoločné ciele, ale musíme sa zraďovať vždy na konkrétne inštitúcie a subjekty. Ešte by som rada zvoraznila to, čo povedal Sven v osmičke. Hovorím o tom, že musíme rozšíriť eh, súbor nástrojov, ale keď budeme presúvať svopy z dlhov na imanie, o tomto musíme diskutovať. Na druhej strane nemôžeme zabezpečiť pre všetky skupiny eh, veriteľov eh, a vkladateľov, aby sa k ním pristupovalo úplne odlišne v jednotlivých operáciách. O tomto hovorím vo svojej správe. Ešte sú tu ďalšie otázky, napríklad DGS. Ďalej, ako e, poň, poňmeme celú problematiku plánov, e, ktoré sa budú aplikovať v núdzových situáciách ďalej. E, ostatné oblasti, toto všetko je vzájomne prepojené. Všetky inštitúcie v podstate nemôžeme spomenúť v tejto správe. Ja si uvedomujem, že tu je tento problém, ale najprv si musíme stanoviť, do akej miery chceme zájsť v tomto prvom kroku. Je to istý obchod. Ja som navrhla, aby sme zašli takto ďaleko. Ak by sme totiž zašli príliš ďaleko, tak už by to prestalo byť reálne. Na záver by som rada uviedla, že chcem poďakovať všetkým kolegom za ich návrhy. Ja zohľadním všetko, čo tu odznelo a mm, veľmi rada si vypočujem vaše ďalšie pripomienky a som vďačná za všetky tieto pripomienky. Môžeme diskutovať eh, aj v menších skupinách pretože to je podľa mňa ešte užitočnejšie. Na výbore sa nedá diskutovať až tak e, efektívne. Ešte raz ďakujem za všetky pripomienky a návrhy. Thank you, thank, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. No a na záver ja vám len poviem, aké je, aký je časový harmonogram. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12.00 27. apríla potom sa budeme snažiť zvážiť pozmeňujúce návrhy 1. júna pre hlasovanie na výbore EKON 27. júna a na plenárnom, na plenárnom zasadnutí sa tým budeme zaoberať na prvom zasadnutí v septembri. Takže taký je časový plán a dúfam, že sa nám ho podarí aj dodržať. No a tým sme sa dostali na záver tohto zasadnutia, ale ako som povedala, bola by som rada, ak by koordinátori a administrátori mohli ešte chvíľu ostať a nevadí, ak zostane aj niekto iný, aby sme sa mohli pozhovárať o vypočutí o stredu po obede. Ďakujem pekne.